E, dzień dobry. Witam Państwa na... Dobré ráno všetkým. Rád by som vás privítal na nasledujúcom zasadnutie Európskeho parlamentu. Toto zasadnutie týmto otváram. Sú tu predseda Európskej rady, je tu pán Van Rompuy, je tu predseda Európskej komisie, je tu pán komisár Prvým bodom na programe je vyhlásenie predsedu Európskej rady o záveroch zo stretnutia Európskej rady 24. a 25. marca. Teraz odovzdávam slovo predsedovi Európskej rady Hermanovi van Rompojovi. Ďakujem, pán predseda. Júdci, pán predseda. Vážený Pán predseda, vážený pán predseda Európskej komisie, ctení poslanci Európskeho parlamentu. Za 49 dní som predsedal trom stretnutiam Európskej rady a samitu šéfom vládov, vlád a štátov eurozóny. Tento fakt ilustruje obrovské výzvy, ktorým čelí Európska únia aj na hospodárskom fronte, aj na diplomatickom fronte. Ilustruje takisto i fakt, že stretnutia Európskej rady nie sú len tak obyčajnou udalosťou, ale stvoria ucelený proces. Stretnutie, o ktorom vám chcem povedať, a ktoré sa odohralo 24. a 25. marca, sme náležite schválili významnú sériu hospodárskych opatrení, ktoré sa pripravovali za ostatný rok. Zintenzívnili sme aktivity, ktoré sa týkajú e, situácie v Líbii a Takisto sme zareagovali na katastrofu v Japonsku. Dovolte mi teraz jednotlivo sa vyjadriť k týmto záležitostiam. Hospodárske veci. V hospodárskych veciach sme sa rozhodli prijať balíček opatrení už na predchádzajúcich stretnutiach vrátane neformálneho samitu eurozóny 11. marca sa nám podarilo všetky vlákna tohto balíčka spliesť do vedna. Čo sa týka procedurálnych postupov, ktoré boli nastavené na vysporiadavanie sa s krízou, tieto okamžite krízu nedokážu vyriešiť. Potrebujeme dlhodobé úsilie a vytrvalosť. Všetky rozhodnutia, ktoré sme prijali, podrobne sú e, zhromaždené vo vašich podkladoch. Ja z nich vyberiem 6. Potrebujeme e, novelizovať Lisabonskú zmluvu, aby permanentný mechanizmus Eurovalu dostal sa na pevný právny základ. Uznesenie z 15. decembra, e, citujem, žiada mierne zmeny zmluvy, aby sa vytvoril právny základ pre mechanizmus, ktorý e, umožní ďalšie fungovanie. Konec citátu. Bol som rád, keď parlament odobril tieto schvále zmeny Lisabonskej zmluvy 23. marca veľkou väčšinou. Som veľmi rád, že sme boli schopní ubezpečiť parlament o obav a rozptýliť ich obavy, ktoré vzniesli v tomto kontexte. Rád by som e, poďakoval spravodajcom Brokovi a Gatieri, ktorí úzko so mnou spolupracovali a dosiahli sme tento spoločný výsledok. Bod 2. Podarilo sa nám e, dosi- dosiahnuť podrobný záver v mechanizme permanentného eurovalu a súhlasili sme s ním. Po tretie, odobrili sme závery rady k šiestým legislatívnym návrhom o makroekonomickom dohľade a teraz sme v rokovaniach s parlamentom. Viem, že odvádzate výbornú prácu v tejto tematike. Stretávam sa s vašimi spravodajcami a s koordinátormi sa stretnem dnes popoludní. Všetky tieto, všetci, ktorí sú zapojení do tejto práce, chápu, že musíme do júna prácu završiť Začali sme európsky semester. Európsky semester je aktivita, v ktorej monitorujeme to, ako sa e, realizuje stratégia Európy do roku 2020, najmä čo sa týka dohľadu. Európska rada v júni prinesie náležité závery. Osobne dohliadnem na to, aby sa z toho nestal iba byrokratický proces. Po piaté, dohodli sme sa, že zaťažové testy budú dôveryhodné a že sa čoskoro v bankách uskutočnia. Banky musia tieto testy vykonať a vlády potom sa musia vysporiadať s výsledkami týchto testov. Číslo 6. Čo sa týka novej kvality hospodárskej koordinácie, posunuli sme ju na vyššiu úroveň a nazvali sme ho Pakt pre euro alebo Euro plus. To je všetko, čo európske krajiny chcú urobiť a čo je navyše len k tomu, že majú tú istú menu. Sú to dodatočné úsilia okrem doteraz existujúcich záväzkov a krokov. Pretože e, eurozóna je otvorená, som rád, že 6 krajín, ktoré nie sú v EÚ, oznámili, že by sa radi pripojili k eurozóne. Dánsko, Polsko, Litva, Lotyšsko, Bulharsko a Rumunsko zostáva otvorené pre všetky ostatné členské štáty EÚ dostať sa do eurozóny, keď tak budú chcieť. Posledný bod. Politické záväzky Europaktu Plus zahrňajú všetky také opatrenia, ktoré môžu zlepšiť hospodárskú výkonnosť európskych štátov, fiškálnu výkonnosť, makroekonomický dohľad, implementácia zásadnej stratégie Európy do roku 2020, štrukturálne reformy, rast a tvorba pracovných miest. Čo sa týka našich záväzkov v oblasti konkurencieschopnosti, verejných financií a dôchodkov, zamestnanosti a podobne, toto všetko treba mm, pretransformovať do národných programov stability, ktoré budú vyhodnocované každoročne na tej najvyššej úrovni. A záverečná poznámka k hospodárstvu. Niektorí ľudia sa obávajú, že táto práca má poškodiť sociálne štáty a sociálnu ochranu ľudí. Vôbec nie. Sociálni partnery eh, budú ich slovo vypočuté, bude sociálny summit a v tejto základnej veci s nimi budeme spolupracovať. Chceme zabezpečiť, aby naše hospodárstva boli konkurencieschopné, aby zabezpečili rast miest, pracovných miest a blahobyt všetkých občanov. O tom je naša práca konec koncov. Toto boli hlavné prvky náš, nášho globálneho ekonomického balíčka, ktorý by nám mal pomôcť dostať sa z krízy. Ako som už povedal, to sú výsledky dlhodobého procesu, nielen jedného jednotlivého stretnutia. 25 marca 2010 sa Európska rada rozhodla zlepšiť európske hospodárske riadenie a zorganizovala pracovnú skupinu, ktorej predsedám. O rok neskôr už máme nové pravidlá, nové nástroje a ambicioznejšie politiky pripravené. Zostáva však úsilím všetkých inštitúcií, vrátane parlamentu a všetkých členských štátov, aby pokračovali. Nie je to ľahké, nie je to bez drámy, ale Myslím si, že politici nesmú uhnúť z toho správneho smeru, ktorému veria, iba tak sa dos- dajú dosiahnuť závažné výsledky. Problémy sa nedajú ľahko odstrániť, často sú dôsledkom chýb z minulosti alebo nedostatku vhodných nástrojov na európskej i štátnej úrovni. Ale teraz máme šancu vysporiadať sa s problémami a neopakovať históriu. Teraz niečo k Líbii. 25. marca a deň predtým sme hovorili o situácii v Líbii. Ukázali sme, aký sme odhodlaní a že sme jednotní. Viem, že niektorí spomedzi vás majú pochybnosti, ale naozaj pracujeme tvrdo, aby sme dosiahli konkrétne, praktické výsledky. Pred dvoma týždňami na mimoriadnej Európskej rade 11. marca sme prijali jasnú, jasné stanovisko k Líbii, Máme tu európske stanovisko a všetky následné aktivity sa odvíjali od tohoto spoločného stanoviska. Vtedy sme sa rozhodli, aby sme e, zabezpečili ochranu civilov. Členské štáty by mali vynaložiť všetky prostriedky a uskutočniť všetky kroky na základe právnej základne konať. Tieto tri podmienky sme splnili. E, bolo nevyhnutné brániť civilov, keď režim ich začal napádať. Právny základ bol poskytnutý, keď sa Bezpečnostná rada OSN rozhodla vydať uznesenie a potom sa od, iba niekoľko dní po záveroch Európskej rady a Arabská liga takisto vykonala náležité kroky. Aktivity, ktoré vykonala koalícia európskych, arabských a severoamerických krajín, znamená, že sa nám darí chrániť civilov v Líbii. Vyhli sme sa krvi prelievaniu a ušetrili sme tisícky životov. To je ten najdôležitejší výsledok, ktorý sme dosiahli a vyžaduje si naozaj pozornosť všetkých. Možno väčšiu než rozhodovací proces, pretože drevo je dôležitejšie ako stromy. Všetci vieme, že rozhodnutia na prijatie vojenskej akcie neboli jednoduché. Samozrejme, že tam boli váhania, otázky, to je úplne normálne v záležitostiach vojny a mieru. Ale akékoľvek problémy, ktoré sme zažili v súvislosti s libyskou krízou, by ani na chvíľu nemali zastrieť históriu Európskej únie, pretože Európska únia od samého začiatku bola mm, v popredí aktivít. Jednoducho už Vtedy boli sankcie proti režimu, zmrazili sa aktíva líbyských pohlavárov, takisto sme uznali dočasnú Národnú radu Líbie a rokovali sme s ňou. Boli tu mnohé úsilia, ktoré sme vykonávali v mene európskych občanov a Takisto sme poskytli e, dosť zásadnú humanitárnu pomoc. Politické ciele, ktoré boli vytýčené 11. marca, sa nezmenili. Kadáfi musí odísť. Chceme politický prechod, o ktorom sa rozhodnú Libičania samotní k ďalšiemu režimu a e, ktorý bude zahrniť politický dialog. Chceme spolu vytvoriť novú Líbiu, politicky, hospodársky a budovaním jej nových inštitúcií. Takisto úzko monitorujeme to, čo sa deje v širšom regióne Severnej Afriky a na Blízkom východe, v Sýrii, v Jemene, v Bahrajne. K tomu sme sa dokonca i vyjadrili. Odsudzujeme eskaláciu násilia a podporujeme politické a sociálne reformy, ktoré sa dejú u našich južných susedov. Museli sme však aj zmeniť našu politiku. O tom budem hovoriť e, s vašimi poslancami dnes popoludní na zasadnutí výboru pre zahraničné veci. Čo sa týka konst- konštitučného a ústavného referenda pred dvoma týždňami v Egypte a tam sme sa zapojili. Dovolte mi eh, vyjadriť sa k vojne ako takej. Nemali sme to na programe. Európska rada však prijala eh, čo sa týka rozvoja v tomto regióne, prijala závery už v decembri a už vtedy odsudzovala eh, násilie. Násilie voči ob- civilnému obyvateľstvu odsudzujeme naozaj veľmi intenzívne. Takéto nasilie musí prestať. Súčasná situácia je jasným výsledkom toho, že sa nerešpektuje demokracia. Demokracia totiž nie je len o voľbách, ale aj o rešpektovaní výsledku volieb. Národná komunita v Líbii, v, v, v, na pobreží Slanoviny, prepačte, e, musí rešpektovať to, koho zvolili za prezidenta. A teraz k Japonsku. V Japonsku šlo o akumulovanie viacerých tragédií, ktoré zasiahli Japonsko. Vyjadrili sme našu ľútosť a solidaritu s japonskými ľuďmi. Vyjadrili sme sústrasť s obeťami. Nezabudneme na nich. A ďalšie aspekty drámy v Japonsku sú stále ostro sledované. My ako Únia sme pripravení pomôcť akýmkoľvek spôsobom budeme môcť v týchto tragických dňoch našim japonským priateľom a čo sa týka vzťahov medzi Európou a Japonskom, sú silné. Vieme, že dôsledky Japonska zasiahnu, to, čo, toho, čo sa stalo v Japonsku, zasiahnu aj širší región a Európa sa musí poučiť z toho, čo sa v Japonsku stalo. Musíme sa zaoberať nukleárnymi aspektami aj hospodárskymi dopadmi. A napríklad sme sa už rozhodli, že bezpečnosť všetkých našich jadrových elektrární musí byť preskúmaná, takisto to záťažovými bezpečnostnými testami a komisia do konca tohto roka poskytne výsledky týchto záťažových testov Európskemu parlamentu. Takisto budeme revidovať bezpečnostné pravidlá, ktoré, patria v, ktoré platia v jadrových elektrárniach. V Európe máme ten najvyšší štandard jadrovej bezpečnosti, pretože zabezpečenie bezpečia jadrových elektrární nie je niečím, čo sa raz urobí a potom sa prestane s aktivitami. Povzbudzujeme aj susedné krajiny, aby takéto záťažové testy vykonali, pretože to bude najlepšie pre celú Európu. Vážený pán predseda, ctení poslanci. To je koniec môjho súhrnu. Toto, o tomto sme sa zhodli na Európskej rade v marci tohta, tohto roka. Dláždi to cestu pre ďalšiu prácu vášho parlamentu, či už v legislatívnej práci, alebo vo všeobecných právomociach dohľadu nad spoločnou bezpečnosťou a zahraničnou politikou. Teším sa na vypočutie si vašich názorov. Ďakujem. Ďakujeme pekne, vážený pán predseda. Ďalej by som dal slovo predsedovi komisie, pánovi Barosovi. Nech sa páči. Pán predseda, pán predseda Európskej rady, dámy a páni poslanci, výsledky a závery Európskej rady, tam sme prijali veľké množstvo rozhodnutí a to bolo stretnutie minulý týždeň. Dovolte mi, aby som si s vami podelil o to, ako ja analizujem tieto výsledky. Myslím, že môžeme skonštatovať, že významné štrukturálne výsledky sa prijali na tejto rade pre väčšiu finančnú ekonomickú stabilitu v eurozóne aj väčšiu koordináciu. Je to obrovský obrad pre ekonomické riadenie v EÚ, hlavne keď si uvedomíme, aká je cesta, ktorú sme museli újsť. Konečne sme vážne skonsolidovali E, tie zložky hospodárskej, hej, základne hospodárskej a menovej únie a má teraz oveľa pevnejšie základy. Máme rámec, aby sme lepšie odpovedali na krízy, ktoré by mohli prísť v budúcnosti. A posledný prvok, ktorý nie je mm, menej dôležitý, je, že tento rámec rešpektuje ustanovenia zmluvy a sleduje komunitárny prístup Vedeli sme všetci, že to vopred nebolo vyhraté. Európska komisia musela odpovedať na globálne e, výzvy krízy a tiež sledovať ciele stratégie 2020. A preto by som aj e, poďakoval Európskemu parlamentu za podporu. Spoločné rozhodnutia obhajujú komunitárny prístup a tento prístup bol obhájený a poukázalo sa, že aj zohral významnú úlohu vo výsledkoch. Naša architektúra je teraz vytvorená, ale nie je sama o sebe zárukou. Je potrebné, aby politicky zodpovedným prijali rozhodujúce adekvátne rozhodnutia. V tomto novom rámci musíme rozhodne a bez meškania schváliť priority rozpočtového ozdravenia a štrukturálne e, opatrenia, aby sme dosiahli ekonomický rast. A to vychádzajúc z toho, že budeme každoročne analyzovať výsledky tohto rastu. Verím, že naša rozhodnosť v budúcom čase bude dostatočná a oveľa väčšia možno ako doteraz, aby sme koherentne aplikovali jednotlivé prvky našej odpovede na globálnu krízu pakt Euro plus, nový rámec, nový posilnený rámec ekonomického riadenia, solidárne a zároveň zodpovedné opatrenia na uchovanie finančnej stability eurozóny. Neskrývam, že Európska komisia chcela ísť ďalej, a to vo viacerých oblastiach ekonomického riadenia a predovšetkým pokiaľ ide o nový mechanizmus finančnej stabilizácie eurozóny. Chceli sme viacej flexibility napríklad, ale v každom prípade môžeme skonštatovať, že sa nám podarilo dosiahnuť mechanizmus, ktorý je zakotvený v zmluve za podpory komisie a za podpory parlamentu. Dosiahnuté výsledky sú dôležité a pozitívne stanovisko zmeny zmluvy takisto. A bez príspevku parlamentu by to nebolo možné. Dámy a páni poslanci, Odteraz musíme realizovať nové štruktúry riadenia, aby e, slúžili tomu, na čo boli vytvorené, aby skutočná konjunktúra fungovala. A lopta je na strane členských štátov, ktorí musia zrealizovať národné reformné programy, ako aj programy finančnej stability. Dostali konkrétne ambiciozne návrhy, aby sme spolu realizovali veľké ciele stratégie 2020, teda viacej pracovných miest, viacej investícií do vzdelávania, výchovy, výskumu, inovácie, ale aj aby sme odvážnejšie bojovali proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Očakávame aj opatrenia, na odstránenie prechovávajúcich, pretrvávajúcich makroekonomických rozdielov a na podporu zamestnanosti. Ako náhle budeme mať tieto dokumenty, navrhneme naše stanovisko a odporúčania pre každú krajinu, aby sa mohli prijať ešte pred júnovou Európskou radou, ktorá bude koncom prvého cyklu Európskeho semestra. Rád by som zdôraznil, že zdieľame spoločnú zodpovednosť a je dôležité, aby každý si vzal za svoju e, stratégiu 2020. Ona je tým rozhodujúcim rámcom pre európske reformy ekonomického rastu a zamestnanosti. A tu by som citoval bod 6 záverov rady, ktorý veľmi jasne hovorí, citujem, v rámci aplikácie týchto politík, aby sme e, získali širokú podporu tohto procesu, Úzka spolupráca musí fungovať medzi Európskym parlamentom a ostatnými európskymi inštitúciami, ako je ECOSOC, Výbor regionov a tak ďalej. Národné parlamenty, sociálni partnery, regióny a ďalšie zúčastnené strany budú plne asociované k tomuto procesu. Konec citácie. Citoval som to preto, lebo poznáte, aké boli kritiky Lisabonskej stratégie E, práve, e, že tam nebolo to vodcovstvo, tento podiel alebo účasť zúčastnených a ja dúfam, že sa poučíme z tejto skúsenosti a budeme sa angažovať aj na európskom, aj na národnom, aj na národnej úrovni. E, k tomuto, k revízii toho ekonomického riadenia navrhli sme 6 legislatívnych návrhov a ja očakávam, že rýchlo dosiahneme ambiciozne ciele, je to rozhodujúce, aby sme mali celý systém riadenia v praxi. Myslím, že máme dôvody byť spokojní s výsledkami Európskej rady, ale máme aj veľa dôvodov, aby sme nezaspali na Vavrinoch, pretože e, situácia je stále neistá a ťažká, hlavne v sociálnych aspektoch, ktoré nás veľmi znepokojujú. V budúcich týždňoch Európska komisia predloží aj návrhy k aktu pre jednotný trh. A som rád, že Európska rada venovala toľko času diskusii budúcnosti jednotného trhu, ale tiež, že zdôreznila kľúčovú úlohu jednotného trhu pre podporu rastu a zamestnanosti a konkurencieschopnosti a poukázala na to, že je potrebné odstrániť eh, právne prekážky pre malé a stredné podniky. Chceme uvoľniť ten potenciál ekonomického rastu jednotného trhu a upozorňujem, že e, tá rozpočtová časť je veľmi dôležitá a nie je to cieľ, ale prostriedok na to, aby sme spravodlivým a udržateľným spôsobom vytvárali pracovné miesta. Preto je dôležité, že rada sa vyjadrila tiež k možnosti dane o finančných transakciách na medzinárodnej úrovni potvrdzujem zámer komisie, že príde e, s návrhom zdanení aj vo finančnom sektore a ja si myslím, že všetci musíme prispieť k odpovedi na krízu. Dámy a páni poslanci, ako dobre viete, Rada tiež diskutovala o situácii na juhu Stredomoria, hlavne v Líbii. Predložili sme veľmi detailnú správu. Len spomeniem interviu včera s predsedom vlády Tuniska. Ja som vyjadril našu podporu demokratickej revolúcii a že sme ochotní podporovať e, tuniský ľud v tomto demokratickom vývoji. Tiež som spomenul otázku migrácie, e, pretože Tunisko a Európa musia konštruktívne tento fenomén e, vyriešiť a to v zmysle partnerstva, partnerstva v zmysle demokracie, prosperity, tak ako sme navrhli a Európska rada s tým súhlasila. Ďalšia téma Európskej rady, kríza v Japonsku, jadrové aspekty. Včera som telefonoval e, s predsedom vlády Japonska a on poďakoval EÚ za všetky aktivity. A ja som znovu vyjadril našu solidaritu a znovu potvrdil, že naďalej budeme po ich boku. Diskutovali sme tiež o jadrových záležitostiach bol som informovaný o situácii v Japonsku, pokiaľ ide o bezpečnosť a tiež sme e, preukázali našu ochotu spolupracovať rovnako ako Japonsko s nami v oblasti jadrovej bezpečnosti. Je jasné, že vo verejnej mienke narastajú obavy o jadrovú bezpečnosť a preto musíme tejto otázke venovať maximálnu pozornosť, musíme byť transparentní, musíme urobiť záťažové skúšky v európskych jadrových elektrárniach a budeme ich publikovať. Poverili sme Európsku skupinu regulátorov pre e, jadrovú bezpečnosť, aby zadefinovali spôsob, ako sa budú tieto skúšky realizovať. Komisia tiež e, analizuje právny e, rámec a do konca roka navrhne všetky možné vylepšenia, ktoré by boli potrebné. Pán predseda, dámy a páni poslanci, nechceme sklamať nádej v to, že sme schopní konať v prospech EÚ a európskych občanov. Preto každodenne pracuje Európska komisia s podporou Európskeho parlamentu a takto budeme pokračovať aj ďalej a budeme vykonávať naše nové zodpovednosti a kompetencie. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A teraz v mene EPP Jozef Dol. Messieurs chers collègues. Vážení páni predsedovia, vážení kolegovia, posledná Európska rada posunula náš vývoj dobrým smerom. Zvýšili sme kapacitu Fondu Solidarity a rozhodli sme ho zmeniť na trvalý. 27 členských štátov podpísalo význam eura a tomu, ako pripisujú význam solidarite medzi krajinami. A tiež tým, že podporujeme tých, ktorí sú v ťažkostiach. Zároveň Europakt medzi členskými štátmi eurozóny aj mimo, to je veľmi dôležitý fakt a je to politická vola európskych vodcov poučiť sa z finančnej krízy. Mena, ktorú zdieľame, nás nutí, aby sme boli koherentnejší v našich e, politikách. Už minul čas, keď každá krajina bez predbežnej konzultácie mohla uvažovať o atypickom zdanení alebo o atypických pravidlách Pravidlo je jednoduché. Každá krajina musí mať možnosť e, použiť alebo uchyliť sa k solidarite ostatných ale táto solidarita sa môže použiť len vtedy, keď budeme všetci vedieť, že všetci sú ochotní urobiť úsilie e, v konštruktívnom riadení svojho hospodárenia. Moja politická skupina to podporuje a zároveň žiadame, aby aplikácia sa urobila prostredníctvom metódy e, spoločenstva pod vedením Európskej komisie. Vážený pán predseda, robíte pokroky, e, robíte dobrú prácu, ale treba ísť ešte ďalej v metóde spoločenstva pod riedením, pod vedením Európskej komisie. Len takýmto spôsobom vybudujeme Európu. Ja som možno tvrdohlavý a budem to stále opakovať ešte raz, ešte raz, aby sme na to nezabudli. Európa sa odlišuje vo svete svojim modelom jednotného trhu, trhovej ekonomiky a sociálneho modelu. Tento model Európania podporuje a podporujú a tento model vychádza z princípu solidarity, hoci je veľmi ťažké ho uchovať e, v kontexte globalizácie. Ako môžeme dosiahnuť udržateľný vývoj a zároveň uchovať rovnováhu medzi asistenciou a liberalizmom, ktorý je extrémny a ktorý tiež prináša e, rizika e, finančnej krízy. Aby sme to dosiahli, potrebujeme tri veci. Poprvé, aby všetky krajiny znížili svoj deficit, aby prijali rozpočtové a fiškálne mm, opatrenia, ktoré sú podobné a aby sme viacej investovali do inovácie a výskumu a vývoju. Tieto investície sú doteraz nepostačujúce. Náš model podporíme len vtedy, keď e, budeme investovať do nanotechnológií, biotechnológií, Eh, inovatívnych technológií a tak ďalej. To je najlepší spôsob, ako odpovedať na výzvu ekonomického rastu, ako eh, využijeme naše schopnosti a kompetencie. Bez investícií do inovácií, bez skutočného európskeho plánu nebudeme schopní rivalizovať našim konkurentom. Kolegovia, zatiaľ čo šéfovia vlád a štátov sa pred desiatimi mm, dňami eh, stretávali, tak Jadrová elektráreň vo Fukushime bola bodom obav pre všetkých. K týmto témam naše krajiny a EÚ zareagovali veľmi zodpovedne. V jadrovej otázke e, sme ponúkli Japonsku naše skúsenosti a schopnosti vo veľmi znepokojovej a ťažkej situácii, ale nielen pre Japonsko, ale aj pre celé medzinárodné spoločenstvo. Určite bude e, Fukushima znamenať zlom, bude pred a po Fukushime a je potrebné obdobie úvahy, aby sme dosiahli potrebné a výrazné zlepšenie pravidiel jadrovej bezpečnosti a musíme zvyšiť aj naše úsilie v oblasti zelených energií. Súhlasím s vami, pán predseda, tak ako ste spomenuli aj otázku pobrežia e, Slonoviny a Stredomorie. Eh, je veľmi dôležité, že Európska rada vyzvala pána Kadafiho, aby odstúpil. Táto krajina potrebuje nové obdobie. Je potrebné, aby všetky krajiny eh, pristúpili k politike z mm, susedstva, ktorá bude určite pozitívna pre všetky oblasti. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme pekne, pán predseda. A teraz v mene socialistov a demokratov dostáva slovo ich predseda Martin Schulz. Ďakujem, pán predseda. Keď počúvame prejavy pána Van Romboja, a pána Barosa, napadá nám spontánne nemecká pieseň, že máme všetko pod kontrolou nad potápajúcou sa loďou. Všetko je v poriadku, všetko sme vyriešili, k najlepšej spokojnosti všetkých vaše správy o Európskej rade. Ja nevnímam tam ako vy. Chápem, že vy sem neprídete a nepoviete nám nič negatívne. Ja, ja keby som bol vo vašej funkcii, tiež by som nehovoril zlé veci, tiež by som nepopisoval iba tie negatívne stránky. Ale faktom je, že ste hovorili o Líbii a nespomenuli ste e, obrovskú rozdelenosť e, európskych vlád v tejto otázke. Napríklad v Nemecku nie je žiadny koncesus o otázke Líbie. A taktiež medzi Nemeckom a Francúzskom e, ďalej e, aj na medzinárodnej scéne je veľká rozpoltenosť. E, to znamená, že nemáme všetko pod kontrolou ani zďaleka. Výsledok tejto rady, pán Van Rompuy, sme už dokázali predpokladať a mohli sme ho mať už v roku 2010. Inak povedané, už v roku 2010 sme mali mať takýto výsledok ak sme chceli zabrániť tomu, že dôjde k negatívnej špirále v eurozóne predovšetkým, a to počas jedného jediného roka. Mohli sme tomu zabrániť už na jar roku 2010. Tak ako teraz musíme si položiť otázku, prečo sme sa toho neujali na jar 2010, pretože v Európskej rade, v tejto inštitúcii, ktorej vy predsedáte, pán Rompuj, E, sa neaplikuje metóda spoločenstva, nie je tam duch spoločenstva ani spoločen, spoločný cieľ spoločenstva, ale rozhoduje sa na základe národných, nacionálnych taktík. A tie majú väčšiu prevahu ako spoločný európsky cieľ a to ovplyvňuje dianie v Európe. Ja by som bol veľmi rád, pán Barroso, keby ste sa boli vyjadrili k tomu, ako je vôbec možné, že strana, ktorej vy patríte, ktoré ste boli kedysi členom a predsedom, ktorá z vás urobila predsedu vlády v Portugalsku, tá istá strana pripustila pád vlády, ktorá chcela presadzovať také opatrenia v Portugalsku, ktoré vy a ten komisár, ktorý sedí vedľa vás, požadujete od tejto portugalskej vlády. To sa vám nedá vyčítať, vy už nie ste šéfom tejto politickej strany, ale bol by som rád, keby predseda komisie sa bol vyjadril k takémuto zásadnému bodu, čo sa týka diania e, na národnej úrovni a takýchto národných záujmov, ktoré sú proti záujmom celoeurópskym a to v takých časoch, kde sa Európa a táto konkrétna vláda snaží presadzovať to, čo Európska komisia od nej žiada. Takto sa predsa nedá postupovať vpred. Okrem toho mi robí veľké starosti, že som nepočul od vás to, že neustále pri každom zasadnutí rady prebieha ten istý e, scenár. Všetci šéfovia štátov a vlád sa zhodnú na opatrení, ktoré sa týka eurozóny alebo stabilizácie jednej eh, členskej krajiny eurozóny a potom príde ratingová agentúra v City of London alebo v New Yorku a potom eh, potopí presne túto krajinu s tým istým výsledkom a to preto, aby sa podporila špekulačná vlna proti euru. Prečo nemáme odvahu povedať, že Európa sa nenechá potápať a riadiť týmito špekulantmi? čo vlastne hovoríme na tému bank. Som veľmi vďačný, pán Baroso, že ste uviedli, že predložíte návrh eh, o eh, daní z finančných transakcií. Európska centrálna banka v tejto chvíli požičiava peniaze za 1%. Tým istým bankám, ktoré požičiavajú tieto banky za 10% členským štátom eurozóny. Teda, tí, ktorí spôsobili krízu, ešte stále z nej najviac profitujú a preto daň z finančných transakcií musí prísť. Tak, aby sa podielali aj na následkoch tejto finančnej krízy. Pán Barroso, hovorili ste o stratégii 2020, viac zamestnanosti, viac investícií, viac výskumu, viac vzdelávania, ochrany životného prostredia. To je všetko nádherné. A to tým, že bude čoraz menej verejných investícií. A jedným z výsledkov je, že stratégia 2020 je vynikajúca, tak ako lisabonský proces, ale zlyha, ak v hospodárskom vývoji Európy budeme iba jednostranne krátiť rozpočty. My potrebujeme odvahu na to, aby sme podporovali verejné investície. Pozrite sa na investície v rozmahajúcich sa ekonomikách. Pozrite sa na investície v Indii, v Brazílii, ale aj na iných kontinentoch čo sa investuje na verejnej úrovni. Európa sa bude takto škrtiť a to až k úplnej smrti. Ciele EU 2020 sa e, nedlho, formou Sixpacku e, označia za záväzné a tým potvrdíte to, čo e, neustále oznamujete, ale zároveň škrty v rozpočtoch, mimochodom aj v rozpočte EÚ, tým nezobránite. Myslím si, pán Baroso, že očakávam od vás, aj od komisára pre rozpočet Levandovského, skutočne angažovaný, ambicioznejší program pre európsky rozpočet, tak aby sa podalo naplniť to, čo predpokladáte. Ďakujeme pekne, hovorí pán predseda teraz pán Gieferhofštát, mene skupiny liberálov a demokratov. Yes, Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujeme za správu o samite rady, ale povedzme si otvorenie, e, kríza ešte nie je za nami. A nemyslím si, že opatrenia, ktoré teraz prijímame, povedú k tomu, že sa nám podarí túto krízu prekonať. A povedzme si taktiež otvorenie e, je veľmi silná búrka e, na Prahu našich dverí. Doposiaľ to, čo sme urobili v Európskej únii, je skôr druhom opatrení, ktoré sú možno nevyhnutné, ale neriešia krízu Minuli sme 110 miliard eur na pomoc Grécku, e, ďalej 67 miliard eur Írsku a do toho nezačítavam 24 miliard pre írske banky, ktoré sme teraz práve schválili. V tejto chvíli máme 76 miliard eur e, vládnych dlhopisov, ktoré Európska centrálna banka skúpila a bude tak postupovať aj naďalej, pretože e, Euroval nemá možnosť vstúpiť na e, sekundárny trh. Okrem toho máme 100 miliard eur záruk, ktoré prijala Centrálna banka na podporu likvidity bank v Európe. To je celkovo 400 miliard eur, ktoré sme investovali v posledných mesiacoch do tejto krízy. A je to trojnásobne viac ako rozpočet Európskej únie. A to najhoršie ešte len pred nami. Vo štvrtok spravidla dochádza k zvyšovaniu úrokových sadzieb v Európe z 1 na 1,25 Je nevyhnuté bojovať proti inflácii, ale na druhej strane to zhoršuje situáciu. Takáto je teda situácia. 400 miliard eur, ktorú sme investovali a vyriešili sme tým krízu? Nie. Nevyriešili. Myslím, že je nevyhnutné skutočne pristúpiť k tomu odvážne a sebavedomo a to nám zatiaľ chýba. Keď sa pozrieme eh, na slova predsedu eh, Holandskej národnej banky, eh, ktorá nedávno zverejnila svoju výročnú správu a tam hovorí kriticky o rozhodnutiach, ktoré boli prijaté na rade. Hovorí o tom, že rozpočtové pravidlá nie sú dostatočne prísne. Hovorí o tom, že balíček hospodárskych opatrení je príliš eh, malým a slabým opatrením, pretože to nie je žiadny mechanizmus na plnenie. A ja to nehovorím, eh, citujem eh, predsedu Holandskej národnej banky, ktorý opakuje e, to, čo hovoria aj ďalší. Okrem toho tvrdí, že finančný dohľad e, je príliš e, obmedzený na národnú úroveň. Myslím si, že má pravdu v týchto svojich tvrdeniach. A síce, že k tomu môžeme pridať ešte ďalšie prvky. A síce Euroval, aj dočasný, aj trvalý, tieto fondy nebudú fungovať, e, pretože sa na nich vzťahuje pravidlo jednohlasnosti. Jednomyselnosti to znamená, že celá eurozóna od teraz bude rukojemníkom euroskeptických vlád a politických strán, ktoré sú euroskeptické, ak sa budeme držať e, tohto princípu jednomyselnosti v prípade eurovalu. No a posledná vec, a toto je moje posolstvo, ešte stále musíme, tak povediať, očistiť európske banky, pretože problém ešte nie je vyriešený. A hospodárska obnova v Európe nezačne, ak nevyriešime problém európskych bank predovšetkým. Nemajú len tie staré produkty vo svojich portfóliách, ktoré spôsobili krízu. Okrem toho majú eh, niekoľko ďalších druhov dlhopisov vo svojich portfóliách, ktoré pochádzajú z problémových krajín a ktorých ratingy neustále klesajú každý deň, respektíve každý týždeň. Ja žiadam, pán Baroso, aby vy a taktiež pán Triše v mene Centrálnej banky ste predložili čo najskôr globálne opatrenia na riešenie týchto problémov. Pak stability je síce odvážnejší, parlament už na tom pracuje, taktiež hospodárske riadenie, ktoré bude naozaj hospodárskym riadením, pretože to, čo máme teraz, je medzivládnym prístupom bez nejakých eh, mechanizmov, ktoré by to pretavili na činy. Nefungovalo to v minulosti a nebude to fungovať ani v budúcnosti. Myslím si, že je potrebné preložiť návrh ktorý zruší pravidlo jednomyselnosti, ktoré by sa stiahovalo na Euroval, pretože to nebude fungovať. My totiž to devalujeme všetkú právomoc tým krajinám, ktoré sú proti Európe, proti európskemu projektu. A okrem toho musíme predlžiť plán pre európsky sektor bankovníctva. Nepodarí sa nám nastoliť hospodárskú obnovu predtým, ako budeme mať naozajstný európsky mechanizmus, ktorý vyrieši problém bank. Vieme, že Potrebujeme peniaze, potrebujeme rekapitalizovať európske banky, ďalej financovať investície v Európe, tak ako už spomenul pán Šulc. A zároveň potrebujeme pokryť nezdravé verejné financie viacerých členských štátov. Ako to urobiť? Odkiaľ vzať peniaze? Jediným spôsobom je vytvoriť naozajstný európsky trh s dlhopismi. Vy veľmi dobre viete, že toto je riešenie krízy. A ja si myslím, pán Baroso, že nastal čas eh, prekladať výsledky, pretože čas sa kráti a musíme prijať tieto opatrenia, inak nevyriešime tieto problémy. Ďakujeme pekne. Teraz... Ďalším lečníkom za zelených bude pán Daniel Kon. Bandit, máte slovo. Eh, páni predsedovia, vážení kolegovia, ja uznávam, pán Fan Rompuy, že Martin Schultz vám zacitoval nemeckú pesničku po francúzsky. No, všetko je v poriadku, nič sa nedieje, ale ja som prekvapený spôsobom, ako sa tu veci e, predkladajú. Nebuďme hlúpi, však my čítame aj noviny a vieme veľmi dobre, ako prebiehala tá Európska rada. Nerozprávajte nám tu rozprávky, vieme, aké tam boli problémy, nie sme tu na to, aby sme strácali čas. Ja by som vám rád povedal jednu vec, vám aj pánovi Barozovi. Stále hovoríte o stabilite, ekonomickému rastu a o pakte pre konkurencieschopnosť, ale viete veľmi dobre, ako to funguje u občanov. Oni to volajú a chápu to takto. Nerovnosť, nespravodlivosť a prekernosť, to je vlastne preklad tých slov. A ak EÚ nezmení svoj postoj a nepremení ten pocit nespravodlivosti, nerovnosti alebo tej skutočnosti nerovnosti a tú prekernosť, kým stále ľudia budú chápať konkurencieschopnosť ako to, čo im dopadá na chrbát. A to je náš skutočný problém, pretože tie mechanizmy na záchranu bank ktoré sú síce potrebné, ale občania to chápu. Áno, všetko dobre funguje pre banky. Pozrite sa dobre na ich zisky, pozrite sa na obrovské bonusy a platy bankárov a ľudia. E, tu, tu miniame stále peniaze a peniaze to budú znovu len občania a národné rozpočty, ktorí budú musieť platiť toto všetko na to, aby sme znovu zvýšili tú nerovnováhu a nerovnosť. Všetky štatistiky za posledné roky hovoria, že táto nerovnosť stále narastá a ak na tento problém nebudeme odpovedať, občania sa nám obrátia chrbtom a potom uvidíme e, vlnu extrémnej pravice, ktorá bude antieurópska, ktorá e, zavalí celú Európu. A oni majú pravdu, pretože nie sme e, schopní odpovedať na tie ich pocity nerovnosti, prekernosti a nespravodlivosti. A kým na toto nebudeme odpovedať, tak sa nám to nepodarí. A Guy Verhofstadt to povedal. Áno, euroobligácie treba to vysvetliť európskym občanom a treba zmobilizovať fond obrany Euroval áno, ale keď nemáme investičný fond, ak nepreukážeme, že my práve chceme, aby tá mašina sa rozbehla, keď nebudeme mať tie euroobligácie na investície, skutočne na investície, tak ak nepôjdeme týmto smerom, tak občania nebudú nič chápať a nebudú chápať ani našu politiku. A potom treba povedať jasne, nerovnosť, prečo nie je dnes možné dosiahnuť určité sociálne opatrenia v Európe, ktoré hovoria o občanoch, napríklad rozhodnúť o minimálnom plate pre celú Európu. Je to neuveriteľné, že napríklad krajina ako Nemecko, tam sa stále hovorí o vyrovnávaní ekonomiky a o tomto probléme sa nediskutuje je to jedna z málo krajín, ktorá robí najviac ziskov v Európe a Nemecko nie je schopné stanoviť minimálny plat pre svojich občanov. Aj túto otázku treba predložiť v rámci sociálnej, sociálneho a ekonomického riadenia Európy. Líbia, Martin Schulz povedal veľmi správne, je to dramatická situácia. Nemecko sa schováva a iné krajiny sa snažili odpovedať na tento problém a ja súhlasím s tým, ale keď e, diskutujeme o politike susedstva, urobme bilanciu hlúposti, ktoré sme urobili predtým, než sme spustili túto politiku susedstva, aké boli naše vzťahy s pánom Kadáfim, predtým, než sme ho začali bombardovať, aké boli vzťahy európskych krajín s pánom Kadáfim, s pánom Benalim, s pánom Mubarakom. Urobme skutočne takúto analýzu, aké sú tie naše asociačné dohody aké články o ľudských právach, ako sa aplikovali. No neaplikovali sa. Urobme takéto vyhodnotenie a potom prestaňme jednoducho klamať. Či aspoň v Európskej rade sa 5 minút pouvažovalo o tom, čo sme urobili predtým v politike Stredomoria. Považovali ste vôbec o tom? Ja som si nič neprečítal v novinách, nič ste o tom nepovedali. Či Európska rada bola schopná aspoň minima seba kritiky, minima seba kritiky toho, čo urobili predtým. A teraz Japonsko. Najväčší problém je jadrovej bezpečnosti a to je, musíme jednoducho opustiť jadrové elektrárne. Neexistuje riziko nula v jadrovej energii. Ak neopustíme jadrovú energiu, nebude bezpečnosť. E, problémom nie sú záťažové skúšky alebo nejaká nehoda. Problém je, že aj pán Lakos, ktorý je predsedom orgánu pre jadrovú bezpečnosť vo Francúzsku, povedal, že doteraz nikdy sme nesanalizovali um, celá, celý súhrn okolností, ktoré môžu viesť k nehode, ale môže dojsť k kumulácii 4-5 prvkov plus ľudská chyba, ktoré prinesú takúto fatálnu E, chybu alebo nehodu. Je potrebné dosiahnuť bezpečnosť a kým to neurobíme, tak sa nikdy z toho nedostaneme ani zo dňa na deň. Ale ak neopustíme jadrovú energiu, tak potom nehovorme o bezpečnosti, pretože bezpečnosť nula v jadrovej energii jednoducho neexistujú. Ďakujeme, pán predseda. Teraz dostáva slovo pán Zahradiel v mene skupiny ECR. Pane predsedo, Vážený pán predseda, najdôležitejšou témou Európskej rady bola ekonomika, stabilita eurozóny a vy dobre viete, že v skupine ECR väčšina poslancov je z tých krajín, ktoré nie sú súčasťou eurozóny a dokonca väčšina poslancov z krajín, ktoré sa ani nepripojili k paktu pre euro. To však neznamená, že by sme si prijali neúspech eurozóny, naopak prajeme si stabilnú a prosperujúcu Európsku úniu, vrátanie eurozóny. Prajeme si zodpovedné národné vlády, ktoré zastavia zadlžovanie, zadlžovanie, ktoré zmenia štruktúru verejných výdavkov, ktoré sa pustia do fiskálnych reforiem, teda kroky, ktoré vedú k znovu nastoleniu finančnej disciplíny pokladáme za správne. Čo nepokladáme za správne a čo nám prekáža, je skrytá agenda, ktorú tu niektoré členské štáty a čiastočne i komisia a niektoré poslanecké skupiny v tomto parlamente presadzujú. Je to úsilie využiť túto krízu k ďalšiemu posunu právomoci, ďalej pokročiť vo fiskálnej a daňovej harmonizácii. Je to snaha urobiť ďalší krok k vytvoreniu fiškálnej únie to znamená ďalší krok k vytvoreniu plnej politickej únie. Takej únii my hovoríme nie. Takú úniu my nepodporujeme. Ja som tu od roku 2004 a vždy, keď sa objavia nejaké problémy, počujem iba túto frázu. Potrebujeme viac Európy, potrebujeme viac komunitárnej metódy. Ja hovorím nie, nepotrebujeme. Práve úsilie riešiť všetko na úrovni Európskej únie nás zaviedla do tých problémov, ktoré riešime a ako ich riešime zasa na úrovni Európskej únie. Prosím vás, pochopte konečne, že motor európskej integrácie je vyčerpaný. Prestaňte žiť 50 rokov staré predstave povojnovej európskej integrácie minulého, storo- minulého storočia. Európska paradigma sa zmenila a čím skôr sa niektorí z vás tým vyrovnajú, tým lepšie pre nich. Ďakujem za slovo. Ďakujem. Teraz Lotar Bisky za zjednotenú ľavicu. Ďakujem pekne, pán predseda, vážny pán predseda rady, vážny pán predseda komisie. Moja politická skupina kritizuje výsledky e, samitu rady, pretože sú nedostatočné poprvé e, pre hospodárskú politiku. E, my by sme boli očakávali od opatrení niečo, čo bolo predmetom aj vypočutia. A to, čo potrebujeme, je prekonanie neoliberálnych pomerov zisku a konkurencieschopnosti, tak ako sú E, viazané na pojmy e, flexibezpečnosť e, a ďalšie opatrenia. Okrem toho je nevyhnutné z nášho pohľadu podporovať demokraticky legitimovanú a kontrolovanú um, politiku zdaňovania oblasti hospodárstva, pretože dumpingové opatrenia, tým musíme zabraňovať minimálnymi normami. Okrem toho potrebujeme e, účinnú reguláciu finančných trhov a taktiež zákaz privatizovať zisky, ale je potrebné, aby sa rizika zdieľali spoločne. Ďalej, druhá vod, e, južné susedstvo a Líbia. V Severnej Afrike, najmä v Líbii, e, sa členské štáty E, dostali do nepríjemnej situácie. Už tu zazneli slova kritiky, aby som sa vyjadril k jednej konkrétnej veci a to dosť jednoznačne diktátor Kadáfi bojuje proti demonstrantom a povstalcom zbraňami, ktoré si nakúpil od nás. Na to e, preto na ňo strieha, strieľa a taktiež na to, aby sme chránili e, tých, ktorí sú za demokraciu. Aj títo používajú európske a americké zbranie. Ja sa preto pýtam, aký uplatňujeme kódex e, a akú hodnotu má tento kódex, e, ktorý uplatňujeme na, na zbranie, keď dochádza k takýmto situáciám. Podpora slobody, ľudských práv a boja proti sociálnej nespravodlivosti sú úplne prázdnymi slovami, e, keď sa pozrieme na situáciu v Lampedúze, kde každodenne prichádzajú stovky tisíce utečencov zo Severnej Afriky. Obávam sa, že aj keď máme takto um, veľmi rýchlo vypracovaný koncept uh, susedstva, E, nemáme politiku, ktorá by bola orientovaná na potreby e, našich partnerských krajín. Ďalej, tretí bod, Japonsko. Dnes popoludní a zajtra budeme ešte diskutovať o Japonsku, ale aj v tejto oblasti je potrebný koherentný európsky prístup e, a zatiaľ ho nevidíme. Teda minimálne pokiaľ ide o bezpečnostné kontroly, teda tie tzv. záťažové skúšky. Mňa vôbec neudivuje, keď občania dosť skepticky vnímajú e, toto dianie a pýtajú sa, čo vlastne reprezentuje Európska únia. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán predseda. Teraz dostáva slovo pán Blum v mene skupiny EFT. Oh, Vážený pán predseda, je zaujímavé, že opäť hovoríme o Líbii, ja by som sa tiež rád vyjadril, keď politická garnitúra konečne pochopila fakt, že, Korno, ka, ga, že plukovník Kadafi je zlý človek. Čo tá fotografia vás, pán predseda, kedy ste si vlastne uvedomili, že to je zloduch? Môžem vám povedať, že obete z Lockerby v Škótsku a obete z verstiev, ktoré spáchala Ira v mojej krajine, veľmi dobre vedia, že tento človek bol zloduch. Vedeli to už dávno, ale keďže mali peniaze, mal ropu, tak ste privierali oči, pravda? Ale teraz sa vám všetko vrátilo absurdne, najabsurdnejšia postava je britský premiér, ktorý teraz eh, má eh, kráľovské námorníctvo, kráľovské vojenské letecké zložky a nemá k dispozícii žiadne hm, pozadie, žiadne podklady, ktoré by mu umožnili bojovať a tápe v tmách. Hovoríme o násiliu voči civilom, hovoríme o demokracii a čo v Zimbabwe, tam je takisto hrozný človek vo vláde a nič proti nemu nerobíme len preto, že mm, nemá peniaze a nemá ropu. Je to typické pre toto miesto. Sú tu sami pokrytci a ľudia, ktorí iba vedú plné reči. Ďakujeme. A teraz pán Barry Medlener za nezaradených. Ďakujem pekne za slovo. Vráť a máte čo chcete, máte stály euroval pre euro, ktorý bude financovaný z členských štátov, ktorí ale vyplienili predtým e, svoje pokladnice. A tento fond euro nezachráni ani záväzky paktu stability. Je to absolútne prázdny pakt, ktorý vychádza z pôžičiek, ktoré vôbec nie sú pevné a vôbec nevieme, čo sa stane v budúcnosti, čo robia krajiny s týmto fondom. Pred rokom napríklad Grécko a Portugalsko tieto, peniaze už, tieto krajiny už nemajú peniaze. A práve tieto krajiny, ktoré peniaze majú ako Holandsko, tak to sú tí holandskí daňoví poplatníci, ktorí zaplatia faktúry takýchto slabších štátov, či už Grécka alebo Portugalska. A to je nepriateľné. To vôbec nie je solidarita. Je to e, nejakým spôsobom odmeňovať zlé správanie členských štátov a tak e, e, Holandiania to takto platia. My to nemôžeme prijať. Je potrebné, aby Grécko E, sa vrátilo k drachme a Portugalsko e, k eškudu. E, je to ich chyba, keď sú v takomto stave. Verne. Ďakujem pekne. Teraz ďalší rečníci. Najskôr pán Werner Lange na dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Domnievam sa, že výsledky samitu sú dôležitým medzikrokom, ale tá zaťažkávacká skúška ešte len príde, keď to dopadne tak ako s ostatnými prípadmi, ako napríklad Pak stability a rastu a členské štáty to nebudú dodržiavať, tak tento dokument nestojí za nič. A preto nesúhlasím s optimizmom oboch predsedov, ktorí tvrdia, že kríza je už za nami, pretože kríza sa ešte len ukáže, či už je za nami. E, dva a pol roka po zlyhaní Lehman Brothers e, a Trvalo dva roky, kým sme vôbec začali preberať návrhy o daní z finančných transakcií, pretože minulý rok tento komisár odmietol takýto krok. E, bol by som rád, keby sme sa pozreli na výsledky, keď sa pomyslíme na predchádzajúce funkčné obdobie. Parlament v minulom funkčnom období v 12 prípadoch požadoval rozhodnutia pre finančný trh a príslušný komisár, e, našťastie už nie je pri moci, e, sa bránil týmto opatreniam. To znamená, komisia vôbec nie je v popredí riešenia týchto problémov. Ale aj na rade ste skonštatovali, že e, sa snažíte prekonať národné egoizmy a až parlament musel skonštatovať, že komisia posilnila svoju úlohu, pretože naozaj nemáte dôvod na žiadne pozitívne reči a s pánom na Vavrínoch. Rozpočtová konsolidácia je príliš slabá, hospodárske riadenie je nedostatočne silné, taktiež pakt pre euro nie je dosť rezolutný. Ak nebudeme mať tú odvahu e, na to, aby skutočne tento pojem e, silnejšej Európy, aby sme ho požadovali aj od národných vlád, tak nebudeme svedkami dlhodobého riešenia. Pán Barroso, ja som kritizoval, keď greckí kolegovia z mojej skupiny boli proti greckému programu v zásade si nemyslím e, to, čo pán Šulc, e, e, že keď odstúpi socialista ako predseda vlády, že samo o sebe je to dobré. Ale v prípade Portugalska aj vaša strana hlasovala proti tomuto programu. A takéto niečo sa nesmie v Európe diať. Chcem sa obratiť na všetkých, aby sa tento národný prístup riešení problémov už neobjavoval v budúcnosti. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Ďalším rečníkom je pani Estrela na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, dámy a páni poslancovia. Európsky občania si kladú jednu otázku. Rozhodnutia Európskej rady sú potrebné a adekvátne na to, aby sme prekonali hospodárskú krízu. Mnohí si myslia, že rozhodnutia idú správnym smerom, ale sú pomalé, a nepríjemné. Kto e, videl dokument Inside Job, tak je určite znepokojený a pohoršený nad toľkými ziskami a nedostatku škrupu. a keď finančný systém takto funguje, tak potom je otázka, čo robí Európa, aby sme mali e, nezávislé a dôveryhodné ratingové agentúry. Predseda Barroso povedal, že ak členský štát môže zabrániť tomu, aby použil vonkajšiu pomoc, tak to musí urobiť, lebo táto vonkajšia pomoc má vysoké náklady a tak si to myslí aj portugalská vláda. Portugalsko nepotrebuje pomoc zvonka, len potrebuje financovanie na svoje hospodárstvo a pre svoje domácnosti. A to za rozumné úrokové sadzby, ale keďže ratingové agentúry slúžia záujmom špekulantov, tak e, potom e, obrovské obete, ktoré musia robiť Portugalci, tak zisky z toho idú priamo do k týchto špekulantov. A to je tá európska spravodlivosť. Politici nechápu, že stojíme z oči oči kríze eurozóny. Opakujem, eurozóny, že Útoky na e, verejné e, dlhy niektorých členských štátov majú za cieľ podkopať euro a chcú spochybniť euro e, ako menu a aj európsky projekt ako taký. Ide o európsky problém, ktorý potrebuje európsku odpoveď. Aby sme sa dostali z krízy, potrebujeme viacej, nie menej Európy potrebujeme, aby sme boli dostatočne na výške, aby sme zodpovedali výzvam nielen minulosti, ale aj budúcnosti. Musíme dať našim občanom dôveru a nádej, pretože bez našich občanov nie je európsky projekt. Ďakujem pekne. E, ďalšou rečničkou je pani Gulár na 1,5 minúty. Um, Páni predsedovia, urobili ste náčrt ktorý je pozitívny z diskusí Európskej rady. Ja sa k tým pozitívnym prvkom nebudem vrácať, ale mám obavu, ktorá ide e, nad tie technické detaily a nad to, čo ste povedali. To je e, tá priepas alebo rozdiel sever-juh e, v EÚ. Práve to počujeme. Počujeme ľudí, ktorí tvrdia, že niektorí majú pravdu a iní nie, že jedni sú zlí a druhí sú dobrí a ktorí e, zabudli na tú vzájomnú závislosť a vzájomné prepojenie. A to je veľmi vážne. A to, čo naznačil Guy Verhofstadt a postoj bank, to odmietnutie bank, tak je tam veľa severných krajín, ktoré chcú dávať lekcie južným krajinám a nevidia svoju vlastnú zodpovednosť, tak úlohu, ktorú vy máte, pán predseda Európskej rady a pán Barozo, aby ste za každú cenu zabránili, aby e, táto fraktúra, tento rozkol e, v EÚ, aby sa e, neusídlil. My všetci máme svoje zodpovednosti. Myslím si, že Európska rada je veľmi roztrúsená. Všetky tieto diskusie sa vedú tak, ako keby euro nemalo celosvetové ambície. Francúzsko teraz predsedá G20 a chceme ísť vpred v zmysle svetovej menovej reformy, ale e, ten návrh euroobligácií e, nie je tu taký návrh, ktorý by urobil z eura skutočnou svetovú menu. Ďakujem pekne. Teraz pán Lambert na dve minúty. Euh, Ďakujem, pán predseda Van Rompuy. Ja veľmi rešpektujem vašu osobu aj vašu prácu, ale eh, vedzte, že ste ma vôbec nepresvedčili. Hovoríte, že pracujúci musia bojovať, ale my pracujeme pre nich. A keď pozerám ten Europakt, ako o ňom hovoríte, tak keď hovoríme o konkurencieschopnosti, o čom hovoríme? O tom, že znížime platy o menej bezpečnosti a tak ďalej. A chcete, ja vám to prečítam Vôbec sa nehovorí o produktivite, o našich zdrojoch, nehovorí sa o produktivite energii. My nikdy e, nevyhráme e, ten boj e, nízkych platov v porovnaní s Čínou, ale my musíme ísť inou cestou účinnosti, ako Európa dopadne v konkurencii schopnosti, keď pôjdeme touto cestou hovoríte, že sociálni partnery sa nemusia znepokojovať, ale ak ten deficit verejných dlhov má rozumný cieľ, ale aké výdavky sú rozumné, aby e, sa neškrtali sociálne výdavky a hovoríte, áno, musíme hovoriť o príjmoch, dobre, áno, skonsolidovaná daňový základ. No však to je skutočne vtip, hovoríte v tom, o tom v podmienečnom spôsobe a musíte hovoriť, že my sa musíme na to pozrieť, ale viacej Európy takýmto spôsobom nebudeme mať. Ale ja som nikdy nevidel, že by niekto mohol ísť takouto cestou a napríklad sú to práve akcionári a e, veritelia bank, ktorí by sa nemali znepokovať. Hovoríte aj o záťažových testoch, ale v každom prípade, ak chceme byť seriózni, kto bude vlastne rekapitalizovať banky? My, akcionári alebo, akcionári alebo daňoví poplatníci? Však buďme rozumní, musíme sa naozaj znepokojovať a hovoríme o slonovi, ktorý je v salóne, hovoríme o tom, že treba prefinancovať e, grécky verejný dlh, ale akým spôsobom to dosiahneme a čím neskôr budeme reštrukturalizovať, tým ťažšie budú deficity. Samozrejme, nikdy to nebude príjemný prístup, ale takýmto spôsobom sa nedá ísť. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Kalanen na 1,5 minúty. Ďakujem, pani predsedajúca. Každý, za každým, keď Európa čelí konkrétnemu problému, e, neustále padá do rovnakej e, pasce a síce, že sa zamotáva v byrokratických riešeniach, ktoré vôbec nie sú primerané závažnosti daného problému. Je to chyba, ktorú sa dopúšťame opätovne, pokiaľ ide o súčasnú finančnú krízu. Je to závažný problém, potrebuje konkrétne opatrenia, ale mnoho riešení, ktoré sú na stole, budú mať veľmi negatívny vplyv z dlhodobého hľadiska na budúcnosť Európy Túto príležitosť využívajú mnohí, aby spúšťali plány e, na e, dlhodobé opatrenia hospodárskej kontroly e, a vychádzajú v tomto aj vo svojich princípoch. Riešenia, ktoré teraz navrhujeme, sa držia napríklad článku 122 zmluvy, ktoré vôbec neboli nastavené na takéto plány záchrany, na ktoré sa využívajú. A myslím si, že moja krajina bude mať dostatočnú odvahu, aby to napadla na európskych súdoch. Ďalej obmedzujú členské štáty EÚ a obmedzujú ich demokratické možnosti, takže demokratické právomoci občanov. E, preukázalo sa to v Írsku, ktoré sa snažilo stabilizovať e, svoj systém bankovníctva a e, dosiahlo úplne opačný dopad a výsledok toho je, že ostatné členské štáty sú nútené znižovať svoje vlastné úrokové sadzby a taktiež dane, aby dokázali konkurovať situácii v ostatných eh, štátoch. Je to nespravodlivé a nedemokratické, pani predsedajúca. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pani De Brun na jednu minútu. Aké myšlienky, eh, z čoho vychádza vôbec rada, eh, keď sa domnieva, že obmedzenia, ktoré nastolili v Írsku, obmedzia dlh. E, nuž, e, keď budeme implementovať aj takéto politiky, ukáže sa, aký budú mať dopad výsledky e, tejto politiky, o ktorých sa hovorilo na tomto samite, ktoré sa týkajú obmedzení hospodárskych opatrení, čo sa týka hodnoty občanov. To odníma právomoci členským štátom zvyšovať svoj hospodársky rast. E, tieto opatrenia boli vnútené Írsku zo strany Medzinárodného menového fondu. Ďalej e, znamená to výrazné škrty v rozpočte, straty pracovných miest a taktiež znižovanie miery verejných služieb. E, záťaž tohto írskeho dlhu sa nemôže posúvať ďalej, ak nebudú aj ostatní zdieľať túto záťaž spoločne s Írskom. Ďakujem pekne. Teraz má slovo Pani Cavela. Ďakujem pekne. Pakt Europlus je nastavený na posilnenie európskej konkurenceschopnosti, ale ako môžeme dosiahnuť e, hospodárstvo pridanej hodnoty, ak náš pracovný trh napádajú nezákonní pristahovalci a naše európske výrobky nahrádzajú pašované výrobky, ktoré sú dovážené z krajín, Eh, kde je nízka pracovná a vlastná pracovná sila. Myslím si, že o čo skôr zadefinujeme a budeme schopní chrániť eh, naše zemepisné hospodárske výrobky v Európskej únii, o to lepšie to bude. Teda, pán predseda, ja navrhujem, aby sme zapracovali aj tento proces definície a ochrany hospodárskych a zemepisných hraníc Európe, aby sme to zapracovali do Európaktu, pretože inak sa nám nepodarí dosiahnuť konkurenceschopnú Európu v tomto veľmi agresívnom prostredí, eh, globálnom eh, prostredí. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz dostáva slovo pán Van Heke na 1,5 minúty. Ďakujem, pani predsedajúca ak hospodárska kríza alebo Líbia niečo dokazujú, tak je to to, že je to absolútny nedostatok skutočnej geopolitickej európskej stratégie, aby sme potvrdili záujmy a európske princípy. Je to smutné, ale je to predovšetkým dôsledok politického programu, vnútorného programu pána Sarkozyho. A to, čo je neuveriteľné, že všetci tí, ktorí konajú na tomto fronte a ktorí chcú správne čeliť proti Kadáfimu, tak tí veľmi nedávno sa fotografovali a s veľkým úsmevom s týmto líbyským vodcom. Je dnes jednoduchšie strieľať na Kadáfiho, ako odpovedať na základné otázky, síce rebeli čo je veľmi heterogénna zmes entít, či ich nejakým zjednotíme, či ich budeme zbrojiť a ak áno, akú máme záruku, že tieto zbranie neprispejú ešte k väčšiemu chaosu v tejto krajine. Ja osobne si myslím, že európske aktivity by mali byť silnejšie a viditeľnejšie, aby sme ochraňovali naše vonkajšie hranice, pretože aj tu prebieha vojna, je tu e, neuveriteľná vlna imigrácie, nikto o nej nehovorí a tam by sme mali konať. Pani Wortman Kohl. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Na poslednej Európskej rade sa prijali rozhodnutia, ale tieto rozhodnutia pred rokom boli ešte nemysliteľné a tu by som sa obrátila na pána Fan Rompuja a pána Baroza, aby som im za ne poďakovala. Je to, poďakovala. Je to významný krok v predhoci veľmi ťažkým smerom, pretože musíme obnoviť dôveru v euro a v našu ekonomiku, aby sme sa dostali z krízy a to, že posilníme ekonomický rast a zamestnanosť náš parlament zohráva úlohu spoluzákonodarcu v legislatívnom balíčku, ktorý by mal posilniť e, hospodárske riadenie. A my chceme byť ale ambicioznejší. A na to by sme potrebovali, aby sme s vami ďalej diskutovali o týchto otázkach. To, čo je potrebné, je predovšetkým E, hospodársky a menový celok, ktorý bude ambicioznejší, ktorý bude vychádzať z návrhov Európskej komisie. Viacerí predrečníci povedali, že potrebujeme silnejší pakt rastu a stability, ktorý bude mať lepšie postupy. Tiež potrebujeme lepšiu sociálnu a ekonomickú e, koordináciu, ktorá pôjde ďalej za ten Europakt, pretože v stratégii 2020 sú aj princípy nášho hospodárstva, sociálneho trhu. To je naše zakotvenie. Takto môžeme zabezpečiť pracovné miesta pre našich občanov. A to sú práve tieto ciele, a tu sa obraciam na páno, pána Baroza, ktoré chceme potvrdiť a zakotviť do programov národných reforiem. A na to potrebujeme tie konkrétne návrhy. Hovoríte a zvorazňujete, že treba uvažovať o dohode už v júni a že treba tam uzavrieť e, tieto veci a procesy, ale nemôžete začať s tým teraz na rade. Musíme spustiť všetko preto, aby sme v tej júni dosiahli dohodu. Teraz má slovo pán Derosa na dve minúty. Thank you very much. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Musím sa spýtať úprimnú otázku položiť. O, položiť ju trojke a položiť ju Európskej rade. Naozaj to vážne myslíte so záchranou eurozóny zo záchranou európskeho projektu. Bankové záťažové testy naozaj vyšli v tom najpesimistickejšom scenáre v Írsku. A čo sa týka dane na tabak v Írsku, tam takisto boli veľké prekvapenia. V írskych bankách nebudú možno vysoké bonusy pre bankárov, ale čo sa týka v Európe, ako to robí Európska centrálna banka? Prečo mlčí v zásadných veciach a strednodobom financovaní pre írske banky. Prečo Sarkozy a Merkelová trvajú na deštrukcii írskej priemyselnej základne ako výmenu za záchranu, pretože ničia Írsko úrokovými sadzbami. Členské štáty blokujú progres pri prijatí finančnej e, dane z európskych transakcií a eurobondoch, eurodlhopisoch. Krátka odpoveď na túto úprimnú otázku je politikárčenie, doktrinárska ekonomika. Írska hospodárska kríza je súčasťou európskej krízy a zlyhanie írskej ekonomiky nie len bude zlyhaním Európy, ale bude aj zlyhaním konkrétne celého európskeho projektu. Stabilita Írska je kriticky dôležitá pre Írsko a Európu a záťažové testy naozaj musia byť podklad pre zásadné rozhodnutie. Potrebujeme imagináciu, potrebujeme víziu a neustále rokovať s Írskom. Pamätajte na moje slova. Írsko je demokraciou, presne ako Francúzsko, Nemecko, Fínsko. Riadíme si svoju krajinu podľa vôle nášho ľudu. Írsky voliči prijali uťahovanie opaskov, škripu zubami, alebo v nich hnev. Hnevajú sa na Európu a preto treba im ukázať toleranciu, podať im ruku, pretože inak banková kríza v Írsku zničí európsky projekt. Ďakujeme pekne. Teraz má slovo pán Haklund na 1,5 minúty. Tak, fru Talman, låt berie. Ďakujem pekne. Ja by som najskôr povedal niečo na pozitívnu nôtu. Sústreďujeme sa e, veľmi radi e, na e, zlé výsledky zasadnutí rady, ale pozitívnym faktom je to, že teraz makroekonomické opatrenia konkrétne sa dostávajú do praxe a írska vláda uviedla, aké obavy sú spojené s týmito opatreniami. Doposiaľ sa nepodarilo získať prehľad o makroekonomických opatreniach, ale práve na základe tohto balíčka, ktorý prijala rada, sa nám to môže podariť. Myslím si, že to je správne smerovanie. Ale sú tu isté obavy, ktoré sú s tým spojené, pretože zdá sa, že naša štruktúra hospodárskeho riadenia sa nezmenila a musíme ešte prijať aj isté politické rozhodnutia, musíme zabrániť istému druhu vývoja, ktorý by bol negatívny teda kultúra príjmania rozhodnutí na rade sa musí zmeniť. Ja e, totiž e, sa obávam, že inak sa nepodarí e, dosiahnuť pokrok. Ak si uvedomíme, že to, čo navrhuje komisia, je dobré, naše rozhodnutia sú dobré, teraz už len musíme nájsť hodný spôsob, ako to aplikovať v praxi. To sa napokon ukazuje aj na tendencii, čo sa týka samitov rady. Aj Fínsko sa v tomto smere veľmi tenzne snažilo v prípade mechanizmu stability. E, skutočne e, je mi ľúto, že Fínsko bolo trošku neobratné, ale e, dokazuje to, že potrebujeme novú kultúru príjmania rozhodnutí na rade. Ďakujem pekne. Teraz dostáva slovo pán Hefner. Teda mal by mať slovo, ale nevidím ho v sále. Preto dávam slovo pánovi Šimanskému na jednu minútu. Ďakujem pekne. Nová finančná architektúra v EÚ vychádza z pokusu posilniť zdravé pravidlá pre verejné výdavky a nez, potlačiť nezdravé tendencie, ktoré sa týkajú finančnej suverenity členských štátov EÚ. Pochybujem, že krajiny Euro plus si sami uložia takéto prísne pravidlá. Ale čo sa týka konsolidovaného daňového základu pre právnické osoby, to je veľmi dôležitý krok k fiskálnej únii. Je to len jeden problém. Eliminácia fiskálnej konkurencie v EÚ. Sarkozy ukázal svoje úmysly, pretože celé mesiace trval na zvyšovaní daní v Írsku a použil na to zamienku krízy. Zvyšovania daní sú však receptom na predlžovanie krízy a nie na jej vyliečenie. Ďakujem pekne. E, tí kolegovia, ktorí sa teraz hlásia do kola Catch the Eye, e, musím povedať, že už teraz máme viac ako 20 rečníkov prihlásených a nemyslím si, že budeme mať dostatok času na toľkých rečníkov ešte pred hlasovaním. Ale samozrejme, môžete sa hlásiť. Teraz dostáva slovo pán Murphy na jednu minútu. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Pán Paroso, 19. januára ste odpovedali Joanovi Higginsovi tu v tejto snemovni, že Európa bude podporovať Írsko a čo sa týka kapitulácie eh, lejbristickej vlády Finegela, teraz už je jasné, že ani rada, ani komisia nepodporujú Írsko a Robotníci Európy, robotníci Írska musia podporovať írske banky, špekulátorov, európske banky, pretože vygenerovali straty. Predstavuje to pokus o znižovanie miest. Uťahovanie opaskov znamená, že stovky miliónov eur, ktoré budú ušetrené, budú pochádzať z vrecák pracujúcich, ktorí zaplatia túto krízu. Táto šoková doktrína je, naozaj nie je v duchu zmluv a Írsko si želá referendum v tejto veci. Ľavica Írska bude žiadať referendum o návrhu na permanentné uťahovanie opaskov z Európy. Ďakujeme pekne. Teraz pán Rossi na 1,5 minúty. Vážení kolegovia, táto Európska rada spomenula tri významné otázky. Jadrová katastrofa v Japonsku, finančná kríza Európy, situácia v Magrebe. K prvému bodu sme samozrejme veľmi cítime s mm, obyvateľstvom, ale nemôžeme súhlasiť s revíziou obchodných dohod na úkor našich firiem. Sme samozrejme e, za také zásahy, e, ktoré budú využívať zdroje spoločenstva. Myslieť si, že kríza je za nami, to je utopia. Potrebujeme balíček opatrenia, opatrení, ktoré pomôžu členským štátom dostať sa z krízy a v rámci eurozóny tiež sme za zníženie administratívnej záťaže a byrokracie. Chceme podporovať obchodnú výmenu s tretimi krajinami, ale potrebujeme recipročné výhody v Magrebe. E, Európa tam veľmi zle dopadla. Každý členský štát e, koná autonómne a pani Eštonová túto krízu ani len nenaznačila, nevenovala sa EÚ opustila Taliansko, pokiaľ ide o nekontrolovaný prílev imigrantov. Ďakujem pekne, teraz má slovo pán Martin na 1,5 minúty. Ďakujem, pani predsedajúca. Tí e, Európania, ktorí si neustále robia starosti, majú čoraz väčší strach. Sú dve témy, ktoré sú veľmi znepokojujúce. Jedna z nich je nedostatné konsekventné opatrenia, ktoré súvisia s hospodárskou finančnou krízou. Okrem toho, Naďalej platí, že rada, ale aj komisia zaostávajú za udalosťami. Pozrite sa e, naozaj faktom do očí. Potrebujeme zakročiť e, odvážne, najmä v Grécku, pravdepodobne aj v Portugalsku. Nevyhneme sa tomu a o čo neskôr sa budete venovať týmto otázkam, o to nákladnejšie to bude nielen čo sa týka finančných nákladov, ale aj celkovej dôvery v európsky projekt. To, čo sa naďalej deje v Grécku, vedie k skutočnému výkvu emócií a e, vidíme v teréne, e, že sa to vníma, ako by Európska únia bola vinná za problémy, pretože nekomunikovala a neprijala dostatočné opatrenia, ktoré sa dajú už dnes jasne zadefinovať. E, druhou témou je atomová energia. To, čo sa teraz pripravuje pod názvom zaťažových skúšok, bude zmysluplné iba vtedy, a podporí to dôveryhodnosť e, celkového európskeho projektu, iba ak tieto záťažové skúšky naozaj sa budú držať prísnych kritérií, ak budú e, do nich zakomponovaní nezávislí experti a ak naozaj výsledky a celý proces budú transparentné a verejne e, prehľadné. Ďakujeme pekne. Teraz má slovo pán Mauro na dve minúty. Ďakujem pekne pán predseda Európskej komisie, pán predseda Európskej rady. Podľa mojej vízie politiky je povinné, aby sme spájali ideály a záujmy, aby sme neboli schematickí a aby sme desky nepristupovali. V európskych inštitúciách Európske inštitúcie e, reprezentujú naše ideály našich občanov a teda aj naše záujmy. A z tohto dôvodu je tu taký taká úloha, ale čo ma prekvapuje, že v niektorých okolnostiach e, e, v tomto zápase e, tí, ktorí zastupujú tie ideály, tak jednoducho ustupujú od tohto boja, aby obhajovali tieto ideály. A hovorí sa, že komisia má navrhnúť rade a tam nejaký postup v súvislosti s Líbiou a rada povedala, že to nie je jej mandát. Včera pani Malstromová, pani komisárka e, vo vynikajúcom vystúpení tak e, nakoniec navrhla, aby sa e, rozumne manažovali tie prílevy imigrantov na hranice, tak ona nakoniec ustúpila od tohto úsilia, pretože nemala podporu. Ako je možné, že v hráči, ktorí majú obhajovať e, záujmy a ideály Európy, jednoducho ustupujú a nepodporujú toho svojho útočníka. Takže ktorí e, teraz útočia európske inštitúcie, Európska komisia, rada aj vy, pán Van Rompuy, vy by ste mali zautočiť. Vy by ste mali obhajovať naše záujmy a vy môžete e, presvedčiť v rade, aké sú ideály, ktoré treba obhajovať. A ja sa pýtam, sú to naši, sú naši útočníci, ktorí útočia a ktorí, a ktorí majú loptu a oni vyhrajú zápas. Gualtieri für Ďakujem teraz pán Gualtieri na dve minúty, nech sa páči. Bez pochyby vytvorenie stáleho eurovalu je významný výsledok posilňuje naše záväzky v prospech spoločnej meny, naše rozhodnutie, že budeme túto menu obhajovať. Môžeme mať určite nejaké pochyby, pokiaľ ide o medzivládny prístup v realizácii tohto fondu, ale je potrebné vytvoriť takýto nástroj a je potrebné vytvoriť prepojenia, ktoré budú pevné s európskymi inštitúciami bude potrebné zadefinovať niektoré postupy a očakávame od komisie e, patričný návrh. Ak tento výsledok bude pozitívny, ešte nie je, ale úplne adekvátny. Európske hospodárske riadenie sa uspokojuje s tým, že rieši len symptómy, ale nechce vykoreniť pôvod e, tohto ochorenia vôbec neutočíme na pôvod ochorenia. Nemôžeme na jednej strane sa len uspokojiť s tým, že budeme zničovať deficity a druhou rokou budeme stále dávať peniaze bankám. To nám vôbec neumožní dostať sa z tejto krízy napriek tomu, že vytvoríme stály euroval. Hovorí sa o posilnení európskej schopnosti. No dobre, ale aký je ten náš model konkurencie schopnosti? Nemôžeme len stále hovoriť o takom scenári, e, ktorý e, bude len využívať export, pretože to by ešte posilnilo nerovnováhy. Je dobre mať export, ale musíme tiež podporovať aj väčšiu kvalitu vo vnútri. A tu je potrebné, aby banky poskytovali viacej financií ekonomickým subjektom. Potrebujeme euroobligácie, potrebujeme daň z finančných transakcií, celú sériu opatrení, ktoré by financovali veľké európske investície aj pre súkromníkov. A treba e, zrevidovať európsky sociálny model, ktorý by mal byť šancovanie záťažou. Pani Bowles. Kolegyňa, e, pakt Euro Plus možno bude užitočný, ale nesmie sa využiť ako zámienka zakryť slabosť legislatívnych balíčka. Silné odhodlanie uchovať jednotný vnútroeurópsky trh a konkurencieschopnosť v EÚ v celej euro oblasti, v eurozóne vítame, ale iniciatíva jednotného trhu zostáva v rámci e, zmluv a 27. -čky. Trvalý Euroval nie je až taký flexibilný a nedá sa trvalo udržať do budúcnosti, keď ide o 2 Myslím si, že tento záchranný mechanizmus nemá byť na generovanie zisku, najmä keď sú za stabilitou eurozóny isté sebecké záujmy. Napríklad banky z niektorých členských štátov teraz sú podporované írskymi daňovými poplatníkmi. Ako tu spomenuli niektorí predrečníci, nevyriešili sme bankovú krízu a ešte ani to nie je na horizonte. Ani len Nemecko nedokázalo rekapitalizovať svoje banky, ani nemá dostatočné aktíva. Jednoducho sa spolieha na zhovievavosť všetkých ostatných v Európe a na celom svete, že mlčky bude participovať na tomto nedostatku kapitálu. Inak by zaťažové testy ukázali, že banky zlyhávajú. Vážená pani predsednička, dovoľme si istú víziu a buďme pokorní, keď sa hodnotíme, keď hodnotíme našu výkonnosť. Myslím si, že tieto bonusy, ktoré bankári berú, by sa ich bankári mali vzdať. Nesmieme byť teraz úzkoprsí a mm, trhy si to všimnú. Ďakujeme pekne. Teraz e, pán Hefner na 1,5 minúty. Ďakujem, pani predsedajúca, vážne kolegyne, kolegovia. Nie je úlohou politiky e, zaobchádzať a chrániť, zachráňovať banky e, peniazmi daňových poplatníkov. Je úlohou politiky vytvoriť e, také právne podmienky preto, aby nedošlo k situácii, kde bude potrebné takto chrániť banky. Teraz musíte urobiť to, čo nie je správne, pretože ste celé 10 ročia zatvárali oči pred tým, čo ste mali robiť. Chceme oceniť to, že sa chcete pozrieť na príčiny, ale e, podľa mňa postupujete nesprávne, na nesprávnej úrovni, nesprávnymi prostriedkami a v nesprávnom rámci. Našťastie e, metodou spoločenstva e, trošku vyrovnávate tú zlú e, nerovnováhu, ale nestačí to, pretože politika z hora na dole nie je vhodným prístupom. Je potrebné diskutovať o tom na všetkých úrovniach a to demokraticky. A myslím, že využívate nesprávne nástroje, pretože beriete peniaze daňových poplatníkov na to, aby ste zachraňovali banky a tých, ktorí špekulujú s bankovými produktmi, ale ešte stále nemáte také spôsoby, aby ste eh, prinútili nezodpovednosť aj tých, ktorí sa priživovali na tejto kríze. Týmto vytvárate opätovnú nerovnováhu v európskej spoločnosti, eh, ktorá neposilňuje podporu tejto politiky, ale práve oslabuje. Zaťažujete verejné rozpočty, a chránite súkromné imanie a tým neprispievate k skutočnému riešeniu problémov, ale k riešeniu príznakov. Ďakujem pekne. Teraz dostáva slovo pán Van Dále na 1,5 minúty. Ďakujem pekne. E, celé roky členské štáty e, robili rozpočtovú politiku, e, ktorá bola skutočne neuveriteľná. Prehobovali sa dlhy a domnievali sme sa, že hospodársky rast to zachráni a všetko to zmizne. Eh, kupovali sa drahé no, domy a to nad pomery. Ale teraz eh, tento dom z karát padol eh, a dlhy riešime novými dlhými. Európska centrálna banka minula a skúpila štátne dlhopisy v hodnote miliard eur od Portugalska a Írska. A od týchto opatrení teraz očakávame, že privode tieto krajiny k rýchlemu rastu, ale nepodarí sa im to, pretože teraz sa blížime k zmene kurzu. Potrebujeme eh, prístup 2.0. Eh, je potrebné čeliť faktom, je potrebné znehodnotiť, prirodzene znehodnotiť e, meny týchto krajín a potom e, umožniť im zotaviť sa. Ďakujeme pekne. Teraz pani Figueredo na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Musíme, je to skutočne neuveriteľné, keď vidíme, akým spôsobom sa vyvíjala EÚ a keď vidíme, e, že zodpovední EÚ vôbec nevenujú pozornosť vážnej sociálnej kríze v krajinách eurozóny kde sú odpovede na 100 tisíc, viacej ako 100 tisíc ľudí, ktoré sú v chudobe v EÚ a mnohí sú pracujúci, ktorí pracujú za veľmi nízke platy a prispievajú k škandalozne vysokým príjmom bankových skupín a bankárov. Kde sú odpovede pre 25 miliónov nezamestnaných, ktorých väčšina sú ženy a mladí ľudia, ktorí si nemôžu zabezpečiť budúcnosť a nemôžu zabezpečiť ani vývoj svojej krajiny. Znovu jediný záujem a obavy Európskej rady je obhajovať záujmy veľkých hospodárskych a finančných skupín, aby sa umožnila väčšia koncentrácia hospodárskej moci. A to všetko len takou cestou, že sa spochybňujú a znižujú sociálne práva, aby e, sa zvyšovala závislosť takých krajín, ktoré majú e, slabšiu ekonomiku. Teraz pán Baften, ďakujem pekne, pani predsedajúca. E, rada odsúdila e, národnú dereguláciu a považuje to nevyhnutné, aby sa nastrojila hospodárska obnova a národné konsolidačné plány, ktoré sú zamierené, namierené na riešenie deficitu a dosiahnutie e, cieľov v reálnom e, časovom pláne, označuje za predpoklad riešenia. Deficit Veľkej Británie je potrebné riešiť vnútroštátne. E, podľa mňa e, nie je vhodné riešiť to na európskej úrovni. Moja krajina považuje kroky, ktoré sa týkajú Grécka a Írska, ktoré viedli k hospodárskej záchrane, za nevhodné. Portugalsko e, je ďalšou v rade týchto krajín. Povedie to k tomu, že sa tejto krajiny môžu stane protektorát členské štáty, ktoré majú vysoký deficit, konajú v istom zmysle aj na rade. Legislatíva, na ktorej je položený základ fungovania EÚ, sa teraz neosvedčuje. Táto záťaž, ktorá sa šíri z jednej krajiny do druhej, úplne ruší opatrenia, ktoré sme prijali. Napríklad Um, opatrenia, ktoré sa týkajú pracovného trhu a sociálneho zabezpečenia. Uh, potrebujeme také regulačné opatrenia, ktoré nebudú trestať členské štáty. Teraz dostáva slovo pán Mölcer. Ďakujem, pani predsedajúca. Uh, summit Európskej rady uh, sa venoval hlavne trom témam, ktoré podľa mňa um, úplne sú mimo reality 700 miliárd, e, ktoré sú namerené na záchranu a ktoré sa plánujú vnímať v najbližšej budúcnosti a ktoré zaplatia e, najmä krajiny, ktoré sú čistými prispievateľmi. E, to je dôkazom tejto nereálnej politiky. Európa znásobila riziko pre všetkých takýmto opatrením a taktiež um, bývalý minister režimu Kadáfiho sa snaží nás teraz presvedčiť, že sa zasadzoval za demokraciu v tejto krajine. E, tomu však nesmieme uveriť, pretože po e, viacerých rokoch posúvenia agentov si aj v tejto krajine už e, sa ťažko dá veriť ľuďom, ktorí nám tvrdia do očí niečo iné a v skutočnosti je iná. Musíme čeliť dôsledkom našich opatrení. Brusel je príliš ďaleko realite. To, že sa teraz venujeme nariadeniu, ktoré sa týka prispôsobeniu hodnôt povolené radioaktivity v potravinách je podľa mňa správne. Musíme to aktualizovať. Teraz dostáva slovo pán Lamasur na dve minúty. One or two. Zwei. Zwei. Thank you. Dve minúty. Um... Monsieur le Président du Conseil. Pán predseda Európskej rady, pán predseda komisie, dámy a páni. K Európskej hospodárskej únii výsledky Európskej rady sú vynikajúce, bravo. Ale keď pochopíme, že to bude nový veľký problém politickej akceptácie takýchto prijatých rozhodnutí a to na dvoch úrovniach. Poprvé medzi členskými štátmi ako takými od začiatku. Táto procedúra paktu Europlus to je čisto medzivládna dohoda na základe iniciatívy najvýznamnejšieho členského štátu. No dobre, raz to ide ale ak viacej rokov za sebou bude politické rokovanie takéto, tak sa dostávame do rizika, že sa bude rokovať len na nacionálnej úrovni. Veď napríklad pani kancelárka Merkelová bola vypískaná v gréckých uliciach, Takže e, musíme naozaj využívať e, spoločenský prístup, európsky prístup, nie spoloč- ten e, prístup spoločenstva nahradiť ten, mimovla- ten medzivládny. A ja, pán Fan Rompuy, vám gratulujem za tie rozhodnutia, ktoré ste prijali. Verejná mienka musí prijať tieto rozhodnutia vo všetkých členských štátoch ako opozičné strany v našich štátoch budú prepojené na politické reprezentácie, keď neboli nikdy konzultované k týmto rozhodnutiam. Pozrite sa, čo sa včera stalo v írskych voľbách, alebo pozrime sa na predvolebný boj v Portugalsku. Jediný spôsob, ako týmto odporúčaniam dať legitimnú legitimnosť politiky je preto, že budú tak, že tieto rozhodnutia E, sa budú konzultovať hneď od začiatku európskeho semestra. Ale v týchto e, záveroch Európskej rady sa spo, spomína Európsky parlament len tak bokom, ale je to obrovská výzva, je to nová dimenzia európskej demokracie a my musíme ísť touto cestou. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz dostal slovo pán Bulman na dve minúty. Pani predsedajúca, Rada a komisia nám navrhujú, aby verejné rozpočty sa konzolidovali v Európe. Majú pravdu, ale my tvrdíme, keď sa pozrieme na to, ako to funguje, či to naozaj bude tak funguje, fungovať aj v budúcnosti, pretože e, sa prijímajú nesprávne rozhodnutia, e, vytvárajú sa nové dlhy, e, ďalej výskumníci sú mimo hry a taktiež vo verejnom sektore sa Ehm, znižujú výdavky. A ja sa chcem opýtať pána Van a pána Barosa, naozaj ste chceli toto? Povedali by ste, že nie. Chceli ste krátiť na iných miestach, preto sa pýtam, kde presne chcete krátiť. A moja zásadná otázka znie takto. Ak si myslíte, že je potrebné krátiť e, prostriedky niekde inde, prečo tie texty, ktoré nám predkladáte v rámci Sixpacku o hospodárskom riadení, e, prečo nie je, ste schopní rozlíšiť e, či krajina nakupuje eh, pancirové vozidla eh, alebo vojnové zbranie, alebo investuje na nesprávnych trhoch, alebo či sa uberá cestou do budúcnosti, či eh, zabezpečuje moderný systém energetiky, alebo či podporuje vzdelávanie detí a mládeže. Tieto texty sú hlúpe, povedala raz Romano Prody a má ešte stále pravdu, pretože nedokážu rozlíšiť tieto E, formy vývoja je potrebné zlepšiť tieto texty, pretože inak nebudeme správne riadiť Európu, ak nie sme schopní toto rozlišiť. A posledná otázka, odkiaľ budú pochádzať príjmy na to, aby sme sa dostali spoločne z tejto krízy. Nemôžeme sa totižto dostať z tejto krízy úsporami. A tu čakáme e, na váš návrh, pán barosok, k daní z finančných transakcií v Európe, tak ako to tento parlament schválil veľkou väčšinou. Dajte Európe šancu a nepripustia, aby sme ďalej strácali čas e, iba petnými slovami. Teraz dostáva slovo pán Klinc na 1,5 minúty. E, vážení páni predsedovia, keď pozorne počúvame, čo hovoríte, e, nadobudli by sme dojeme, že všetko je v poriadku, euro je zabezpečené, máme pak stability, máme euroval a máme pakt euro plus. Musím povedať, že E, ja e, celkom nesúhlasím s týmito vyhliadkami, e, pretože pri tomto hodnotení opatrení nesmieme zabúdať, že je tu dosť značné zadlženie viacerých členských štátov EÚ a taktiež eurozóny, ďalej reálne hospodárstvo stojí, stagnuje, je potrebné financovať rôzne záchranné mechanizmy. Už teraz sa dá predpokladať, že na základe podmienok nového paktu stability a rastu niektoré členské štáty ani pri najlepšej vôli nebudú môcť splniť. Nepovedie to k prekonaniu nedostatkov vo skutočnom hospodárstve, pretože žiadna nesolventnosť členského štátu sa vôbec nevníma seriózne a taktiež sa nezvažuje reálnosť, a reálny prínos takýchto základných opatrení. Tie tzv. prísne opatrenia nebudú až také prísne naozaj v praxi. E, ďalej, takéto nútené rozhodnutia e, nám pripomínajú handlovanie s trhov s koňmi a s dobytkom. Takéto opatrenia nezodpovedajú eh, reálnej situácii v skutočnom hospodárstve, preto si myslím, že sa nám nepodarí odstrániť skutočné princí, príčiny tejto krízy, eh, pretože tento euroval eh, iba vytvorí vlastne trvalý nástroj zadlžovania a bude to ako bezodná nádoba a občania tých krajín, ktorí sú, ktoré sú čistými prispievateľmi, budú musieť zaplatiť eh, za eh, toto eh, neustále vytváranie dlhov a ich dôvera bude neustále klesať. Teraz dostáva slovo pán Epping na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Mám jednu osobnú otázku na pána Fan Rompoja. E Situácia v Libii a na lety sa e, po, e, naďalej pokračuje a videli sme, že bolo veľmi vrele prijatie niektorých libyských predstaviteľov a európskych predstaviteľov. Ja som videl aj vaše fotky a teda e, aj na politickej úrovni tu máme niektoré nekoherentnosti a potom pozrieme a vidíme tie fotky a tam sú mŕtvi ľudia, obete a potom vidíme politických predstaviteľov, ktorí si podávajú ruku s vrahom. Čo si o tom myslíte? Prednedávnom e, ste nastúpli na tento post, ale ja si myslím, že by ste mali stať oboma nohami na zemi. Európa musí byť na strane slobody. Menom tohto projektu je Sloboda. Pán Barozo bol tiež veľmi priateľský k tomuto vodcovi a vy ste nás skutočne sklamali. Zatiaľ sme sa zaoberali krízou, ale teraz sa musíme zaoberať základným problémom, ktorý spôsobil túto krízu. Je to veľký deficit a slabé verejné financie. Preto reformovanie paktu stability je veľmi dôležité, mimoriadne dôležité, nie len aby sme dosiahli ciele tohto paktu, ale aby sa obnovila dôveryhodnosť ekonomík v Európe. Zároveň sa musíme vysporiadať s problémom nedostatku konkurencieschopnosti a rastu, hospodárskeho rastu. A to je hlavná úloha, ktorú treba splniť, aby sme bojovali s chudobou, aby sme vytvárali pracovné miesta a zabezpečili prosperitu. Členské štáty majú základnú zodpovednosť Samozrejme, musia reštrukturalizovať svoje rozpočty a prioritizovať e, sociálne zabezpečenie a investície zároveň pretože deficity sa zároveň musia zredukovať. Zároveň musia zreformovať sa trhy, trh práce, aj musia sa vytvoriť ďalšie možnosti pre malé a stredné podniky na trhoch. Toto musia urobiť členské štáty EÚ, ale musia urobiť ešte viac. Ale treba spomenúť aj to, čo treba, mm, aby Únia urobila. Musíme byť rovnako pripravení reštrukturalizovať rozpočet Európskej únie. To isté, čo žiadame od členských štátov, urobme aj my. Musíme prioritizovať rast, investície, výskum a vedu. A otvorené trhy. A takisto musíme zreformovať európske trhy, Máme 70 európskeho hospodárstva v službách, ale smernica o službách je dosť obmedzená z tohto hľadiska. Budúcnosť európskeho hospodárstva je v službách a v znalostnej ekonomike a je tu takisto zo strany komisie požiadavka na to, aby vnútorný európsky trh sa naozaj vyvíjal, odrážal od znalostnej ekonomiky. Iba tak sa môže Európa stať popredím, postaviť do popredia v ekonomike vo sveta. Teraz pani Bereš na dve minúty. Ďakujem pani predsedajúca. Páni predsedovia, po tejto kríze e, v celosvetovej konkurencii, akú má EÚ najväčšiu zbraň, a vy ste to sami povedali, je to stratégia pre EÚ 2020 ale keď sa pozerám na to, čo robíte v oblasti hospodárskeho riadenia, tak mám pocit, že tam je absolútne protirečenie. Pretože keď sa pozrieme na pak stability, hospodárske riadenie, tak e, miesto stratégie, koordinácie sa venujete stratégii dozoru a dohľadu a to sa urobiť tak, že dochádza k realizácii washingtonského e, konsenzu a na to sa mení na bruselský konsenzus. Keď hovoríte o štrukturálnych reformách, Hovoríte o znižovaní e, platov a o zvyšovaní veku odchodu do dôchodku, ale ja potrebujem tie štrukturálne reformy, ktoré potrebujeme e, verejné financie vo vzdelávaní a výchove. Viete veľmi dobre, že počas celého obdobia Lisabonskej stratégie polovica členských štátov znížila rozpočet na výchovu a vzdelávanie a nejak ste ich sankcionovali? Viete o tom, že EÚ nikdy nezrealizuje svoje stratégie a stratégiu 2020, ak nebudeme naše investície zdieľať do budúcnosti, ak e, stále chcete znižovať verejné výdavky a pozeráte len na tie výdavky e, iným okom e, z toho kvalitatívneho hľadiska, tak e, akým spôsobom budú robiť reformu dôchodkového systému kapitalizáciou a zabúdate, že treba robiť úsilie vo výchove a vzdelávaní. Keď sa pozerám na situáciu v Írsku, niečo ma skutočne prekvapuje. Deň po dni chcete a zachraňujete banky a zatiaľ Íry odchádzajú. A to nie je EÚ, ktorú my chceme. Ja by som bola radšej, keby sme zachraňovali írskych občanov ako ich banky a, a na záchranu bank ste vymysleli záťažové testy, ale ja mám pocit, že vždy sú tu problémy, keď sa majú takéto testy realizovať. Vytvárajú sa nové výbory, vy, vy, vy, vymýšľajú sa záťažové skúšky pre banky, ale aj pre jadrové energie. Možno by sme zajtra mohli aj takéto záťažové testy navrhnúť aj pre Európsku komisiu, ale ja by som mala radšej takú komisiu, ktorá bude iniciatívna keď sa pozerám na stanoviska ECB, tak mám pocit, že sa viacej venuje tomu, čo nie je v jej mandáte, a síce úrovni platov, než e, udržateľnosti nášho bankového systému a našim verejným investíciám. Parlament prišiel s návrhmi, ktoré neberiete vôbec do úvahy, napríklad zdanenie e, finančných transakcií alebo euroobligácií, ale je konečne čas, Eh, pán komisár, pardon, pán predseda Európskej komisie, aby ste rešpektovali eh, návrhy Európskeho parlamentu. Rečnička bola prerušená. Teraz má slovo pani Ek na 1,5 minúty. Tak, fru talman. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Budem hovoriť po švedsky, ak dovolíte. Rada ministrov na poslednom stretnutí sa venovala aj otázke bezpečnosti jadrových elektrární a tiež európskych reaktorov. Je to téma, ktorá je teraz predmetom rokovaní v parlamente a e, vypracovali sme uznesenie, ktoré e, bude predmetom hlasovania vo štvrtok. Ja ako občianka Európy sa domnievam, že e, by mnohí boli predpokladali, že um, tieto zaťažové skúšky budú súčasťou bezpečnostnej politiky Pri jadrovú energetiku. To už sa dalo očakávať. Um, aj v predchádzajúcich desaťročiach, ale nebolo to tak. Čo sa týka záverov rady, tie sú príliš slabé. Nielen čo sa týka technických aspektov, ale aj zemepisných aspektov, je potrebné uh, testovať aj bezpečnostné aspekty a rizika. Je potrebné zabezpečiť tú transparentnosť a je nepriateľné, aby v tejto oblasti vlády a národné orgány uh, kontrolovali, tak povediať, sami seba. Musia to robiť nezávislí experti, musí to byť zverejňované, transparentné musí mať aj komisia možnosť nahliadnúť do týchto výsledkov. To je jediný spôsob, ako e, vôbec e, zabezpečiť reálnosť a prežitie tejto techniky v budúcnosti. Európska únia musí byť e, na úrovni a musí držať krok s ostatnými hráčmi v tomto smere. Musíme konečne zabezpečiť, aby aj Rada ministrov predložila návrhy, ktoré sa týkajú energetickej účinnosti a alternatívnych zdrojov energií. Žiaľ, rečička bola prerušená. Teraz dostáva slovo pani Ford na jednu minútu. Most... Najdôležitejší záver zo stretnutia rady neboli tie titulky v novinách, ktoré boli sexy, ale bola to informácia, že jednotný vnútroevropský trh je kľúčovým nástrojom k rastu ale ekonomické riadenie je niečím, čo ne, o, o čom si niektorí kolegovia myslia, že rozriedi a z, zníži údernosť paktu stability. Máme tu kampane pre cyklistov, pre jazdcov na koňoch, ale kedy začneme kampaň za to, aby sme zachovali malé a stredné podniky? V Británii iba jeden poslanec hlasoval za takéto niečo. Kapitál, ktorý sa má zapájať, súkromný kapitál, je výborná myšlienka, ale v praxe sa dá len vysmievať. Ja si myslím, že je najvyšší čas, aby sme priložili ruky k dielu, aby sme podpísali dokument, ktorý by naozaj podporil inovácie, obchodovanie a investície. Mali by sme si voliť rast a ja si ho naozaj aj volím. Ďakujeme pekne. Teraz dostáva slovo pán major Orecha na dve minúty. Pani predsedajúca, Európska rada prijala celý celok opatrení v súvislosti s hospodárskym riadením, s rozpočtom, s konkurencieschopnosťou a všetky idú dobrým smerom. 16 bodov Európskej rady vychádzajú z úlohy, e, ktorú rozvinul pán Van Rompuy a pán Barozo a ja gratulujem predovšetkým im, pretože Niektorí oceňujeme to, čo ste urobili na čele týchto inštitúcií. Ale pán predseda, žijeme v hospodárskej kríze a zažívame aj krízu dôvery a politiky v EÚ. A nejde len o obsah skutočných technických, ekonomických detajlov týchto návrhov. Okrem európskych rád prebiehajú aj národné a regionálne voľby v Európe a vo všetkých týchto voľbách sa potvrdzuje náš e, taký nervózny prístup, začínajú sa prijavovať extrémne prístupy, nacionalistické prístupy. A vy musíte veľmi dobre pochopiť, že nie je to cesta, ako čeliť kríze. E, máme aj sociálne, aj politické dôsledky tejto krízy. Nie je to čas, kedy e, dochádza Eh, k tomu rozkolu medzi severom a juhom v Európe, ako správne niektorí potvrdili, ale je to nové obdobie eh, tých eh, kríz je oveľa viacej a neriešia sa. Neočakávane prichádzajú zvonku aj zvnútra a v týchto nových časoch potrebujeme nové postoje, nový personál, nové inštitúcie a to je obrovská výzva, ktorá je pred nami. Je to e, zmena e, v našom osobnom postupe musí, alebo v našom prístupe e, začína aj samým postojom v človeku. A my všetci budeme musieť čeliť takýmto výzvam, ale čo je dôležité, nesmiete strácať sever, pretože idete správnym smerom. Ďakujeme pekne. Teraz dostáva slovo pán Sanchez Presedo na dve minúty. Pani predsedajúca, pán predseda rady, pán predseda Európskej komisie, vážení kolegovia, toto je prvá kríza eurozóny a keď prišla, tak sme mohli zistiť, že EÚ nebola vybavená, aby jej mohla čeliť. Došlo k chybám dizajnu, pokiaľ ide o e, systém dohľadu, nedostatok účinnosti pri plnení e, záväzkov vo verejných financiách aj v konkurencie schopnosti narastli makroekonomické nerovnováhy, narastol deficit v eurozóne a videli sme, že tie kroky, ktoré sa urobili, aby sme dosiahli európsky hlas vo vonkajšej politike, tak e, neurobili sa rovnaké kroky aj v hospodárskej oblasti Neboli sme schopní preniesť náš ekonomický potenciál na celosvetovú úroveň. A medzivládny prístup sa začal používať oveľa viacej. Dať správnu odpoveď, na to potrebujeme viacej integrácie. Neexistuje národné riešenie. Jedine, ak by sa niektorí pomýlili a že žijú v inom storočí. Európska rada urobila významné kroky správnym smerom, dokonca vynikajúce kroky realizácia európskeho semestra, prijatie stabilného eurovalu, legislatívny balíček, ktorý bude potrebný. To všetko ide správnym smerom. Pakt Europlus je určite pokrokom, ale ešte veľa vecí ostáva Kríza je tu stále, máme 23 miliónov nezamestnaných, ešte máme na našom horizonte obrovské výzvy, obrovské mraky a preto potrebujeme trojakú dimenziu opatrení, pretože aj politika úspornosti má svoje limity. Mali by sme ísť cestou investícií, aby sme preorientovali náš ekonomický model, aby sme splnili stratégiu 2020 Politika finančnej a fiškálnej udržateľnosti vyžaduje európsky ramec tak v oblasti zvrchovaných druhov ako aj v oblasti finančných trhov. Potrebujeme e, skutočne takýto pakt, potrebujeme zlepšenie konkurencie, schopnosti, produktivity a tak ďalej. Rečník bol prerušený. A teraz pán Streček na jednu minútu. Pán predseda, pani predsedajúca, to, čo sa stalo na rokovaní Európskej rady 24. a 25. marca 2011 a obsah textu, ktorý sa prijal, to je príbeh presadzovania fiškálnej únie zadnými dvierkami, vytvorenie jednotnej euromeny a táto existencia meny to je história ignorancie historických zákonitostí porušovanie pravidiel e, vo verejných financiách a podvádenie v národných štatistikách. Pakt rastu a stability bol prijatý ako e, posledná pomoc proti notorickým čiernym pasažierom a po celé roky ho porúčovali všetci. Preto si mysl- prečo si myslíme, že pri rozdielnosti charakteristík národných ekonomík, rozdielnej miere inflácií, pri rozdielných mierach nezamestnanosti e, bude tomu e, u tohto paktu inak. Za nevhodný po- považujem návrh korporátnych daní. Ďakujem. A teraz má slovo pán eh, Ranžel na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. V prvom rade eh, je prirodzené, že by som chcel poblahoželať eh, vám k výsledkom zasadania rady. Predovšetkým, pokiaľ ide o konsolidáciu a pokiaľ ide o takisto oveľa zložitejšiu tému E, vytvorenie stabilizačného mechanizmu. A samozrejme, toto všetko zišlo e, z e, samitu Europlus. Je to veľmi dobré pre Európu a je len škodou, že sme všetky veci 24. a 25. nedotiahli. Ak by sme boli vyslali prostredníctvom rady členským krajinám tento E, signál, bolo by to dobré, boli by sme v lepšej pozícii na to, aby sme e, sa vysporiadali s nasledujúcimi e, mesiacmi, pokiaľ ide o kontrolovanie krízy, ktorá sa veľmi dotkla hlavne mojej krajiny, Portugalska a um, treba dodať, že portu, portugalské uh, portugalská a uh, cerská strana Európskej ľudovej strany uh, plne E, je pripravená e, e, podporiť opatrenia potrebné na záchranu na oblasti euro. Dôležité je to hlavne kvôli zložitej, zložitému financovaniu, ale naša strana na rozdiel od vládnúcich socialistov ukázala plnú ochotu poskytnúť zároky Európe, pretože tie sú v tejto kríze potrebné. Toto som chcel e, vyjasniť. Nechcem tu vnášať národnú politiku, ale chcem povedať jednu vec jasne. Naša strana jednoznačne chce e, plniť e, prísnu agendu, ktorú naša krajina po voľbách v júni bude potrebovať. Ďakujeme slovo. Má teraz na dve minúty pani Hercog. Nech sa páči. Ďakujem, vážená pani predsedajúca. Táto nová dohoda je podľa mňa jedna z nedávnych úspechov maďarského predsedníctva. A to je úspech konzervatívny. Je to implementácia, ktorá závisí od jednoty, či sa nám podarí dosiahnuť, dosiahnuť jednotu. A je len veľmi smutné, že štyri krajiny e, so s konzervatívnymi vládami e, nepodporili tento Europakt. Toto je naozaj zvrat a my ako maďarské predsedníctvo e, sme predložili návrhy, ale keď nebudeme podporovať tieto návrhy, každý, kto nebude na spoločnej lodi, zostane v pozadí. Naša práca musí vychádzať z vedomostí a inovácií. Namiesto zmien e, e, e, zdaňovania. Ke, teraz, keď som už spomenula daňové otázky, chcem sa spýtať, môžete nám vysvetliť, E, prečo e, rada nediskutovala o ničom, čo by súviselo s daňovými rajmi? Nemyslíte si, že toto je problém, ktorý sa týka európskych občanov? Mýlite sa, očakávame od rady a komisie oveľa viac pokroku. A dovolte mi prosím ešte vyjadriť e, moje, môj názor k udalostiam v Japonsku. 12 tisíc ľudí zahynulo, množstvo ľudí Eh, nebolo nájdených a mnohí sú nezamestnaní kvôli, tej, kvôli tejto katastrofe. Dôležitá je solidarita, základné hodnoty. Treba pomáhať táto E, táto vec e, a jej súvislosti, implikácie na e, ekonomické a energetické trhy na svete znamená, že musíme zlepšiť nukleárnu bezpečnosť, jadrovú bezpečnosť, zaviesť nové normy, ktoré budú zabezpečovať jadrovú bezpečnosť. Musíme zvýšiť investície do výskumu a rozvoja a musíme zlepšiť európsku energetickú politiku a musíme klásť dôraz na, na diverzifikáciu energetického mixu. Toto všetko sa dobre odzrkadlilo v stratégii EÚ eh, 2020 e je na Rade a komisii eh, dláždiť cestu vopred týmto smerom. Ďakujeme ďalšieho rečníka pána Karasa. Nevidím v sále a preto nasleduje pani Podimata a má dve minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Nechcem podceňovať význam rozhodnutí prijatých radov nedávno. Ale tá logika, ktorou sa riadíme už rok, buď nepostačuje, alebo prichádza vždy neskoro. My sme sa neposunuli vpred a dokonca ani nekonáme tak, ako v minulosti v záujme stability a posilnenia eurozóny. Myslím, že by sme mali nájsť spôsob na účinné prekonanie krízy. Nie sme účinní ani vo vzťahu s trhmi. Stačí sa pozrieť na cenu e, financovania dlhov v prípade e, okrajových krajín ako napríklad Portugalsko a nie sme účinní ani e, vo vzťahu s občanmi, ktorí si čím ďalej tým viac myslia, že Európa nepredstavuje riešenie, ale je súčasťou problému. Máme uznesenia, a máme aj e, eminentných predstaviteľov politických skupín, a všetci hovoria, že s cieľom účinne zareagovať na problematiku dlhov bude potrebné e, prehodnotiť e, napríklad emisie eurodlhopisov. Väčšina rady však odpovedá, že to nie je možné, pretože v kontexte krízy by to mohlo predstavovať akúsi hrozbu a e, ťarchu pre e, záťaž pre tie krajiny, ktoré nemajú vysokú, vysoký dlh. Vzniká tu však morálne riziko. pretože sa tu naznačuje, že by e, mohlo dôjsť k bankrotu. No a my jednoducho takouto cestou pokračujeme. Ak však chceme, aby bol zapojený aj súkromný sektor, tak sa musíme pozrieť na to, aká je tu možnosť vytvoriť zdaňovanie finančných transakcií s cieľom vyriešiť otázku štátnych dlhov. Ďakujem pekne. Teraz ďalší rečník Kovačev. Vítam všetkých prítomných, pán Baroso, pán Van Rompuy tá súčasná kríza opäť svedčí o tom, že potrebujeme vízi, vizionárov nielen v radoch politikov, ale aj občanov. E, žiaľ, už sme stratili veľa času, hlavne v časoch rastu. Jednotná mena je úspechom, ale je to e, možno pekný dom, e, ktorého strecha sa zrútila. My sme sa e, nasťahovali, keď bolo sucho a teraz prší. Prší na eurozóne, pršia dlhy a chýba dôvera, závery Európskej rady sú krokom správnym smerom. Naše rozpočty budú koordinovanejšie, budú odolnejšie voči kríze. Ja vítam aj rozhodnutie tých krajín, ktoré nie sú členmi eurozóny, napríklad mojej krajiny Bulharska, teda že sa chcú e, zapojiť do rozhodovacieho procesu s cieľom vyhnúť sa dvojrýchlostnej Európe. Som si istý, že politika e, musí vychádzať z metód e, komunitárnych a nie z medzivládnej spolupráce. Dúfam, že jedného dňa bude e, nový do, nový konvent, ktorý bude rozhodovať v otázkach hospodárskej politiky politiky. Vítam aj rozhodnutia o Líbii, o Stredomori. Musíme konať zodpovedne a pomôcť Líbii na e, ceste demokratizácie. Je to jasný signál pre celú oblasť, teda, že Európa stojí za e, legitímnymi tužbami všetkých občanov. Čo môžeme spraviť naviac pre našich susedov? E, môžeme využiť našu skúsenosť v oblasti partnerstva a to s cieľom pomôcť pomôcť celej oblasti Stredomoria. Mhm. Eh, pán Baroso, pán Van Rompuy, eh, potrebujeme naozaj spoluprácu a schopnosť rýchlo reagovať. Potrebujeme viac integrácie v oblasti bezpečnosti a ľudských práv. Ďakujem pekne. Teraz eh, pán Dardan na dve minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážený prítomný, je jasné, že e, sú tu e, zjavné veci vo vašich záveroch, e, jasná správa veci verejných, ale to neznamená deficity alebo rozpočtová disciplína, potom zlepšenie konkurencieschopnosti EÚ, to je taktiež zjavné, ale jediná premena nemôže byť znižovanie platov alebo znižovanie sociálnych výdavkov. Musia tu byť vyššie investície do kvalifikácií, do veľkých infraštruktúr, do výskumu, vývoja a tak ďalej. Všetci súhlasíme s tým, že EÚ a euro sú na krížovatke. My si musíme vybrať medzi e, modelom, kedy sa budeme izolovať a teda všetci si budú strašiť iba svoju konkurencieschopnosť vo vzťahu so susedom a to by bol možno, že e, e, aj bola cesta najnižších príspevkov do e, spoločného rozpočtu, alebo potom druhá možnosť byť solidárny rešpektovať e, odbory, mini, sociálne minima všade v Európe a taktiež e, indexáciu platov. A tu solidarita medzi generáciami by bola zaručená prostredníctvom dôchodkov, čo by umožnilo e, slušný život, tak ako to nedávno naznačil aj parlament. Členské krajiny by neboli už pod tlakmi finančných trhov, pretože úloha Európskej centrálnej banky by bola posilnená, bola by tu lepšia regulácia, bol by tu solidárny model, ktorý ktorý by zaručil sociálnu a územnú e, súdržnosť, pretože by bol posilnený európsky rozpočet a bola by naozaj hlboká reforma vlastných zdrojov Konečne by bola zavedená aj daň z finančných transakcií. E, vaše závery sa opierajú o e, ideológiu, kde dlh a deficit sú zodpovedné za krízu, ale pritom zodpovední sú nezodpovední, zodpovední sú nezodpovední aktéry na finančných trhoch musíme sa dostať e, z tejto krízy, musíme dať dôveru e, občanom e, opäť. Rečník je prerušený predsedničkou. Iba takto bude náš projekt posilnený. A teraz pani Tyson na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážená pani predsedníčka. Veľmi tvrdo sme pracovali a dosiahli sme výrazné reformy, aby Európska únia aj v budúcnosti bola spoločnosť, ktorá prináša občanom dobrý život a možnosti práce. Aj teraz ešte e, pripomíname tým kolegom, kto, e, ktorí chválili Európsku radu, dodám ešte tri e, body. Prvá vec to sú mzdové náklady. To je jeden faktor pri politike konkurencieschopnosti. Počas krízy som e, jednotlivým predstaviteľom Európskej rady i komisie viackrát e, hovorila o auti- a, e, počula som ich hovoriť viackrát o automatických stabilizátoroch, že máme stabilné hospodárstvo, kde sa stráca menej pracovných miest a to dobre súvisí so sociálnym trhovým hospodárstvom, o ktorom tak často hovoríme, ale mnohí sa teraz obe- obávajú, že prílišná koncentrácia na mzdové náklady by mohla viesť k tomu, že e, sa príliš obmedzíme na automatické stabilizátory. Otázka znie, ako vnímate túto otázku. A potom druhá otázka e, mzdových nákladov. E, Odbery stále hovoria nasledovné. Čo sa týka stanovovania cien, tak vyzerá to tak, že autonómia členských krajín a, a sociálnych partnerov v tripartite sa obmedzuje a, a to by mohlo viesť k tomu, že kompetencie sa tu výrazne narušia. Je to skutočné riziko alebo sú to neopodstatnené obavy? Na to by som rada, pán predseda rady, od vás počula analýzu, pretože to je dvojitá obava. Ak je e, opodstatnená, tak musíme sa postarať, aby zmizla e, z povrchu e, zemského, tak povediať závery rady e, ďalej hovoria e, v jednej vete e, k téme pridanej hodnoty, ale je to len jedna veta. Mám tomu rozumieť tak, že sa aj v tejto oblasti očakáva posilnená spolupráca? Ďakujeme slovo a teraz má pán Arsenis, hovorí pani predsedajúca. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca Chcem poďakovať aj e, predsedovi e, rady a e, predsedovi komisie. Ani Podimata už povedala, čo si o hospodárstve. Chcel som povedať podobné slova, ale mám ďalšiu tému. Jadrová bezpečnosť. Čo nás poučilo, v čom nás poučilo Japonsko? Myslím si, že v dvoch veciach. Poprvé, nikto nikdy nie je dokonale pripravený na prírodné katastrofy. A po druhé, jadrová energia nie je nikdy 100% bezpečná. Čo teda teraz budeme robiť? E, e, Odsudíme Japonsko, e, hovoriac, že podcenilo riziko a povieme, že nešlo o jadrovú energiu a nedobre pripravené bolo Japonsko. A my budeme tvrdiť, že prevedieme tie stresové testy, že my sme preverili mnohé zariadenia, a pozrieme sa na to, ktoré sú bezpečné, ktoré sú nebezpečné. A potom budeme zodpovedajúcim spôsobom aj konať. Ale ja si myslím, že takto tie lekcie z Japonska nemajú znieť. My sme totiž nie e, vôbec pripravení na také katastrofy, ako je pripravené Japonsko. Nemáme dokonca ani e, civilnú e, obranu pre občanov, pre množstvo jadrovo-technických problémov. A preto dnes musíme alebo hovorí sa o tom, že by sa mali e, zriadovať nové jadrové zariadenie, ale myslím si, že nemali by sme investovať do jadrových energií, ale mali by sme podporovať obnoviteľné e, zdroje energií, fotovoltaiku a podobne. Energetika predsa presahuje hranice a to je predsa teda aj e, oblasť e, pôsobnosti Európskej únie. Pán Barroso, pán Van Rompuy, vy máte v tejto oblasti veľkú zodpovednosť. Ďakujeme. A teraz má slovo pán Zarius Volsky, hovorí pani predsedajúca. Gut, dann machen wir wirklich 12 vor 10, das ist komfortabler. Okay. Sie haben das Wort, Herr Kollege. Máte slovo, kolega. Ďakujem, pani uh, predsedajúca. Do, dotknem sa troch tém. Poprvé, myslím si, že uh, summit nám priniesol dôležité pozitívne výsledky, vychádzajúc zo zložitej povahy situácie a z kontextu. vítam tú otvorenú a inkluzívnu e, formu paktu Euro+. Plus e, E, veľmi správne ste, e, pán predseda Van Rompuy, komentovali e, aj implikácie na nečlenov eurozóny, ale pokiaľ ide o stabilizačný mechanizmus a bezpečnostnú záchytnú sieť, nemohli by sme zamýšľať aj to, že obe, oba mechanizmy, povinný mechanizmus Europlus, kde sa treba správať v makroekonomickej, makrofinančnej politike povinným spôsobom, ale tiež takúto bezpečnostnú sieť, ktorá by bola otvorená, aby aj konvergencia, aj solidarita boli inkluzívne a nie exkluzívne. A druhá poznámka sa týka politiky sused, e, susedskej. Myslím si, že ju e, e, navrhujeme na novo. Stimuli prichádzajú z juhu a celkovo musíme prehodnotiť tieto politiky. Myslím si, že pani e, komisárka Ashton, pán komisár Füle e, sú, e, sú, sú oveľa štedrejší týmto vládam a v požiadavkách. My by sme sa mali odkloniť od krátkodobých ekonomických záujmov a založiť našu politiku na prístupe založenom na ľudských právach a demokracii odkloniť sa od e, politiky status quo k prechodnej politike, ale vytvárame tu novú e, paradigmu, ktorá by sa dala uplatniť aj na východ a mala by byť viac založená na spoločnosť, demokraciu, ľudské práva a, a e, mala by byť menej orientovaná na autority, na orgány, ako je tomu teraz. Teraz po tretie ešte k situácii novej k skúsenostiam v Líbii, kde je spolupráca EÚ a NATO E, spolupráca, ktorú necelkom ešte dobre e, chápeme a e, takisto dlhodobú skúsenosť z Afganistana. Pozrime sa na úspech, aby, aby sme tentokrát mali v našej stratégii úspech. Ďakujeme a teraz má slovo pán Karins na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička, kolegyne, kolegovia. Myslím, že musíme jasne rozlíšiť medzi minulosťou a budúcnosťou. Keď hovorím o minulosti, tak by som povedal, že musíme nájsť e, jedno jediné riešenie pre Grécko a Írsko a musíme umožniť e, znížiť štátne dlhy a preto musí existovať štrukturálny plán nie je správne e, postihovať daňovníkov týchto krajín za to, čo e, spravil súkromný sektor, hlavne banky. A o budúcnosti chcem povedať následovné. Musíme si jasne povedať, aký je náš cieľ v Európe. Ide nám o e, stabilné, stabilný rast. A na to potrebujeme jeden nástroj, o ktorom sa už hovorilo aj na rade, teda čo najnižšie e, zadlženie vlád. Takýmto spôsobom obnovíme dôveru finančných trhov. Nižšie e, úroky budú taktiež e, výsledkom a to umožní ďalší vývoj týchto krajín. Keď sa budú rozvíjať podniky, tak budú aj investície a keď budú investície, tak budú pracovné miesta. Presne to v Európe potrebujeme v tomto e, procese, keď sa nám podarí ešte aj znížiť náklady e, vlád, tak e, to asi nepostačí na zvýšenie investícií. Viacerí kolegovia povedali, že potrebujeme investície, ale my nemôžeme toto sa e, z tejto krízy nenaučiť. E, v posledných dvoch rokoch moja krajina Lotyšsko dosiahla nasledovné. E, my sme uplatňovali prísnu disciplínu. V roku 2011 sme tretinu verejného rozpočtu venovali verejným investíciám. To je možné, toto je cesta budúcnosti, aby sme sa nedostali opäť do takej situácii, akej sme dnes. Ďakujem pekne teraz pán eh, Marinesku na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Európska eh, rada urobila výrazný eh, krok k vytvoreniu tohto mechanizmu a to schválením zmien zmluvy vytvoríme možno konzistentný mechanizmus, ktorý by sa dal využívať v časoch krízy. A to je pozitívne, ale lepšie by bolo ho nevyužívať. Takže e, to predpokladá e, uplatňovať e, princípy hospodárskej správy všetky krajiny by mali zaručovať stabilitu, či už sú alebo nie v eurozóne. A preto je tu aj ten Europakt, ku ktorému sa môžu pripojiť aj ostatní, napríklad Rumunsko, a to hodnotím veľmi pozitívne. Európska rada bude koordinovať hospodárske politiky celej EÚ a bude podporovať vzdelávanie a E, pracovný trh. E, musí sa to však všetko konkrétne uplatňovať na národných úrovniach. Úspech nových štrukturálnych reforiem úzko súvisí s posilňovaním jednotného trhu. EÚ potrebuje stratégiu, ktorá by mohla prispieť k vytváraniu pracovných miest a to by e, odstránilo aj tie nedostatky, súčasné nedostatky na trhu práce v EÚ. A preto vítam rozhodnutie Európskej rady podporovať Ehm, akt jednotnej meny, ktorý by sa mal uplatňovať do roku 2020. Ehm, žiaľ, medzi tými prioritami, ktoré by mali posilniť jednotný trh, sa neuvádza voľný pohyb všetkých európskych pracovníkov. My iba uplatňujeme potrebu e, voľného pohybu služieb. Ďakujem pekne teraz pán Busutil na minútu a pol. Ďakujem pekne, pani predsednička tí, ktorí unikajú z Líbie, prichádzajú eh, do Európy, hlavne na Lampedúzu a na Maltu. A my sa obávame dvoch vecí. Napríklad to, že nevieme, koľko eh, ľudí príde, nepoznáme odpoveď, pretože eh, je to veľká neznáma. Druhá naša obava, nevieme, či Európa naozaj pomôže. A to je obava, na ktorú musíme nájsť odpoveď a môžeme ju nájsť. Máme totiž to mechanizmus solidarity, ktorý už existuje v smernici 55 z roku 2001 musíme jednoducho tento nástroj použiť. Doteraz komisia e, uvádzala dva dôvody, preto ich nepoužíva, pretože nie je väčšina e, v rade. A ja sa obraciam preto na predsedu Barosa on e, vlastne e, neuviedol tento dôvod. Tu komisia musí e, konať iniciatívne, musí prísť s návrhom na to, aby tento mechanizmus solidarity sa aj skutočne uplatňoval. Komisia taktiež hovorí, že nepoznáme zatiaľ čísla, konkrétne čísla, ale buďme opatrní, pretože môžu byť, môže ísť o malé čísla v meradle EÚ, ale o veľké e, v meradle tej krajiny, ktorá je pod tým tlakom. Takže preto sa priamo obraciam na e, pána Borosa, aby uplatňoval mechanizmus e, solidarity a obraciam sa aj na pána Van Rompuja, aby mm, povedal Rade ministrov, aby naozaj preukázali solidaritu. Ďakujem pekne a teraz pán Kelam na minútu a pol. Vážení predsedovia, výsledky Európskej rady by sa um, mohli zdať politické inštitúciálne vyhovujúce, ale eh, z dnešnej rozpravy hm, vyplýva, že kríza tu ešte stále je. Predseda Barozo povedal, že hospodárska situácia naďalej je neistá a zložitá. Kolega Ferhovštát potvrdil, že že jednoducho ako celok tá kríza ešte nie je odstránená. Predseda Van Rompuy povedal, že tie problémy tu ešte stále pretrvávajú. Toto je e, výsledok veľkých chýb a nedostatočných vhodných nástrojov. Ja myslím, že musíme vyvodiť e, závery z minulých chýb, pretože je tu to obrovské daňové zaťaženie a deficit. Musíme sa zamyslieť nad tým, ako vznikli a čo bolo nesprávne e, v národných politikách a politikách európskych inštitúcií. Bez takejto hĺbkovej analýzy e, povinnej pre všetkých aktérov hrozí, že budeme opakovať znova a znova tieto chyby. E, ústredným, ústrednou otázkou naďalej je konkurencieschopnosť a ja dúfam, že Európska e, komisia prostredníctvom nového e, aktu pre jednotný trh umožní akýsi prelom aby sa skutočne realizovali vaše priority a tento týždeň bude potvrdená nová estonská vláda a um, bolo isté neeurópske správanie estonských eh, voličov, ktorí eh, eh, potvrdili plánu, vládu, ktorá výrazne znížila výdavky. Ďakujem pekne. Vážené kolegyne a kolegovia, teraz prejdeme k časti Catch the Eye. Dovolte mi, aby som vám oznámila, ako budeme pokračovať. Máme najmenej 20 eh, prihlásených do aj. Ako vidíte, že už som o, tom, o to poprosila, že začiatok hlasovania sa posunie o 10 minút, tak aby pán Barozo a, a pán pán Rojpom mohli hovoriť primerane bez toho, že by boli rušení kolegyňami a kolegami, ktorí budú prichádzať do sály. Zároveň eh, vám vám môžem zľúbiť, že zobriem viac ako polovicu, to znamená 12 alebo 13 kolegov. Všetci sa nedostanú na radu, to jednoducho nestihneme. Dobre, tak začneme uh, sketch DI a prepačte, možno ešte by som vás mala informovať, aby ste uh, vedeli vždy, budem vyvolávať kolegyňu kolegu a potom poviem toho, uh, ktorý bude nastupovať. Takže prvou rečničkou pani McGuinness, po nej Ďakujem, pani predsedajúca. Um, za mnohé možno chváliť tento summit, keď sa pozeráme do budúcnosti. Možno menej to platí, keď sa pozrieme na prítomnosť a minulosť. Uh, pri komentároch predstaviteľov uh, komisie uh, v Írsku som so zaujímavom počúvala, že z lesk a žiara sa odvrátili od Írska. Myslím si, že tie stresové testy a rýchle kroky novej e, e, vlády budú znamenať, že ten lesk a sláva sa vrátia naspäť do Írska. E, myslím si, že ľudia pociťujú to veľké bremeno, ktoré musia znášať pre zvyšok Európanov. Je tu aj hnev k zlému správaniu individuálnych krajín a občanov. Prosím, majte na pamäti, že boli tu aj iní, ktorí sa pridali k tejto párty, tak povediac. Hovorím tu o e, európskych bankách, ktoré profitovali z tohoto búmu. Každopádne dnešné e, ranné médiá v Írsku hovorili o tom, že možno dúfať, že medzinárodné finančné inštitúcie nám podržia chrbát. E, potrebujeme potrebnú solidaritu. Ďakujeme, kolegyne, kolegové. Ešte jedna vec, hovorí pani predsedajúca. Máte na catch aj jednu minútu, ak chcete dať kolegom možnosť prehovoriť v rozprave, buďte spravodliví a držte sa rečníckého času, pretože budem ešte prísnejšie, ako som bola doteraz. Ďalším rečníkom je pán Leichtfried a potom pán Udy. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ehm, vážení pani predsedovia, mám na vás otázka. Je dobré, že sme sa dohodli. Je dobré, že um, um, euromena je lepšie chránená ale chránime ju dostatočne. Nie je potrebné, aby sme išli ešte ďalej, aby sme urobili nejaký posun, aby sme mohli chrániť toto dostatočne. Podľa môjho názoru tu robíme málo a to nesprávne. Prečo investuje Európska únia do exportu uh, uh, bananov, uhoriek a hovecieho dobytka, dobytka a nie do uh, technických vecí? technického tovaru. Zdá sa hovorí, že nemáme na to dosť peniazy, tak potom musíme tie peniaze prerozdeliť a možno, že by sme e, mali skutočne postihovať tých, ktorí stále profitujú z tejto e, situácie. Pán Barozo, prečo e, je vaša komisia proti tej daní z finančných transakcií? Odpovedajte mi prosím na tú otázku, pretože toto je v záujme občianok a občanov. Pán ďakujem pekne. Pani predsednička, vážení prítomní, chcem sa poďakovať e, predsedom politických skupín za to, že zrušili zasadnutie konferencie predsedov na to, aby táto rozprava s v súlade s článkom 15 sa mohla odohrať v pléne, čo sa týka mechanizmov stability. E, tu by som e, sa chcel opýtať na politickú kontrolu v nadväznosti na to, čo povedal Alain Lamassur. Ja chcem hovoriť aj o otázke regulácie tohto mechanizmu. Pýtam sa, kto e, bude udávať udelovať absolutórium tohto finančného nástroja a ešte sa chcem opýtať, či by náhodou nebolo na čase, aby Európska komisia spravila celkovú správu o e, podporách e, finančných inštitúcií, hlavne e, vo vzťahu s štátnymi deficitmi. A taktiež navrhujem e, verejnú ratingovú agentúru európsku aby toto bola súčasť riešenia vo vzťahu so súkromnými ratingovými agentúrami, pretože e, je to iné, či to robí štátna agentúra alebo súkromná. Ďakujem pekne pán Figueiredo a potom pán Watson. Ďakujem pekne, pani predsednička. Naposledy pán Van e, Rompuy povedal, že <clears throat> za posledných 49 dní sa e, konalo, konali 4 samity pre v, v minulosti bol takéto zásahy raz za 4 roka a teraz sa tie uh, e, sledenia stále opakujú, uh, tak aby sme mohli <coughs> rýchlejšie zareagovať. Takže je našou schopnosťou ukázať, e, že sme konkurencieschopní. Ale čo môžeme ukázať teraz? Máme menej e, univerzít, ktoré sú medzi najlepšími. Vo svete máme veľmi málo výskumu a málo vývoja oproti prahovým krajinám. A okrem toho zároveň podniky, ktoré sa takmer nezúčastňujú na, um, na výskumných programoch. To znamená, že nemáme koordinovanú spoluprácu a nemáme. Potrebujeme podporiť uh, excelentnú spoluprácu. Pán Vocn a za ním pán Paška. Ďakujem pekne. Predsedovia Rady a komisie hovorili o pakte Euro plus a o jednotnom trhu a mám otázku. K obidvom súhlasíme s súhlasíte s predsedom Európskej centrálnej banky, že sú aj iné stabilizačné mechanizmy, ktoré budú potrebné. A ak nesúhlasíte, tak sa pýtam, či je to kvôli tomu, že dvaja profesionáli e, ťažko môžu súhlasiť na verejnosti s niečím, čo e, inak e, súkromne vedia, že je pravda potrebujeme e, sa inšpirovať Norskom od e, záťažových e, testov. Ide o vlastne testovanie solidarity členských krajín EÚ. Ja sa pýtam, či Rada a komisia si myslia, že je možné zaručiť väčšiu solidaritu v budúcnosti, ako to bolo v minulosti. Ďakujem pekne, pán Paška a potom pán Bronc

Ďakujeme slovo má pán Bronc a potom pán Kelly. správy zo stretnutia hovorí, že sa predložia politické opatrenia, kde by boli makroekonomické nerovnováhy dobre odstránené, ale zlepšila by sa konkurencieschopnosť. Ale na úvod sa hovorilo o podpore obchodu s tretími krajinami. Dovod, dovoz z tretích krajín z tzv. E, vynárajúcich sa ekonomik, to je najväčšia príčina nerovnováh v obchodnej bilanci a e, problémov nebude možné rozvinúť ekonomiky bez toho, že by sme e, e, riešili dovoz, dovoz z týchto krajín a upravovania našich miest v porovnaní s nimi. A toto je e, na strane 16 v tejto sekcii, kde sa hovorí o podpore konkurencieschopnosti. Tu sa hovorí, že sa budú vyhodnocovať rozvoj platov a produktivity a budú sa upravovať. Čokoľvek to však znamená, môže to znamenať hlavne jedinú vec. E, mzdy sa budú znižovať, aby sme mohli byť konkurencieschopní voči vynárajúcim sa ekonomikám. E, určité princípy zostávajú nedotknutelné, ale takéto hodnoty, ako sú platy občanov, sú takisto nedotknutelné. Slovo má teraz pán Kelly a potom pán Tarabela. Nechcem byť uh, uh, si plniť povinnosti ani e, o írsky občania voči nikomu a preto te vykúpenie nedávne ľudí v Írsku podráždilo. Nezdielam názory, ktoré tu odzneli regulátori, banky, nie írsky ľudia sú na vine, ale ich teraz nutia platiť tú cenu. A to bremeno je priťažké, preto chcem poprosiť o dve veci. Poprvé, aby sa znížila úroková sadzba a tu chcem poďakovať e, pánu komisárovi Rénovi a pánu Barosovi za ich e, činnosť v tejto oblasti. Po druhé si myslím, že, že zaplatiť by, cenu by mali byť vlastníci bank minimálne si e, zaslúžia zaplatiť určitú cenu. E, zaručené investície, bezúročené e, a ak tieto dve, veci sa urobia, možno by sme dokázali pokročiť vpred. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz má slovo pán Tarabela a potom pán Tabajdži. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážení kolegovia. Závery Európskej rady otvárajú Pandorinu skrinku a odtiaľ môžu vyskočiť iba problémy pre európskych občanov, napríklad spochybnenie sociálnej e, ochrany, indexácie platov, prepojenie produktivity a platov, znížená e, kúpyschopnosť, zvýšenie veku odchodu na dôchodok. A to je iba pár príkladov. Mňa e, desí, že rada sa nevedela poučiť z krízy. Samozrejme, potrebujeme politiku z z, um, rozpočtovej zodpovednosti a disciplíny, ale nemôže to všetko byť na pleciach európskych občanov, ktorí e, sú jedinou našou príležitosťou, ako sa dostať e, výťazne z tejto krízy. Vy príliš rýchlo zabudáte na finančný sektor, ktorý sa taktiež musí snažiť a musí konať zodpovedne. Konečne potrebujeme daň z finančných transakcií. 16 miliónov Európanov je bez práce, e, ceny rastú a špekulatívne otrasy otriasajú našim kontinentom, ale E, rada ešte stále nevedela e, viac zaťažiť kapitál a zameriava sa na prácu. Ďakujem pekne. A teraz pán Tabadži. A pán Obama je potom. <clears throat> Ďakujem veľmi pekne. Pán Rompuj e, nazýva pakt Euro Plus ako nový strategický nástroj pre budúcnosť a e, ide naozaj o e, novú éru. Aj e, maďarský premiér pán Orbán hovorí o tom, že je to budúci, teda pilier budúcej Európy. Mm, Maďarsko e, ale e, sa do tohto žiaľ e, nezapojilo. Mnohí európsky občania ani ekonomi, ekonómovia nechápu, prečo ide totiž to otvorené hospodárstvo a o malú krajinu a, a ten argument neobstojí, teda, že by to bolo prekážkou v daňovej konkurencii, iba by sa uh, E, zharmonizoval korporátny daňový základ. Ďakujem pekne teraz pán Obemajer a potom pani Gomeš. Ďakujem, pani predsedníčka. Európska únia je majsterkou v potlačaní. Vieme, že dlhé desaťročia sme eh, potlačali, eh, sme potlačali nebezpečenstva atomovej energie a ďalej. Eh, v tom pokračujeme teraz aj v tej finančnej kríze. Prečo sa tento ochranný balík, prečo sa nemal dopad na Grécko? Vieme, že to využívajú len banky a špekulanti, ktorí, ktorí um, ehm, ktorí využívajú bankroty e, štátov a e, robia na nich stávky, takže to je podľa mňa koniec e, tohoto ochranného eurovalu. Myslím si, že má, by sme sa mali viac venovať balíkom a balíkom opatrení, ktoré by zabránili prúdom utečencov zo Severnej Afriky. Myslím si, že peniaze by boli toto lepšie investované, ako to používať to ako peniaze na hranie v medzinárodných e, ratingových kasinách. Ďakujem pani Gomeš a za, ni, za ňou pani Beňová. E, Portugalsko by chcelo návrhnúť pomoc. E, my chceme mať viac peniazy vlastne e, pomoc Portugalsku znamená, že by sme potopili euro a s tým sa potopí aj Portugalsku. My chceme e, skúsiť pochopiť, že toto má pomôcť bankám a nie ľuďom. A toto všetko sa robí stále na účet našich občanov. Takisto ten pakt Euro Plus nedopadne tak, ako si myslíme Um, eurobondy a ďalšie, e, ďalšie opatrenia, tým vlastne nebudeme môcť zamedziť tým nerovnostiam e, v eurozóne, ktorým sa chceme vyhnúť. Mali by sme podporovať také opatrenia, ktoré e, idú v záujme našich občanov. Musí Rada a komisia takisto povedať, ako chce napríklad kontrolovať daňové raje. Takisto, čo sa týka um, čo sa týka e, kontroly financií, nemôže, nie, tieto čierne diery nemôžu byť nedotknutelné. E, pani Beňová. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Uh, vážený pán uh, prezident, v prvom rade chcem upozorniť na nesprávny leitmotiv záverov zo stretnutie rady a to, že máme hospodársky rásť a zároveň aj šetriť. Posadnutosť fiškálnou konsolidáciou v období krízy sa nám môže stať totiž osudnou

dostal na, cest, dostal na cestu ESM. Ja apelujem všetkých, aby sa pridržiavali príslušných kritérií, pretože tým, že e, iný členský štát príde e, s e, príde, príde s ponukou, tak myslím si, že toto je nezodpovedné voči našim občiankám a občanom. Ehm, všetky členské štáty by mali dodržiavať e, svoje povinnosti a zaviazať sa k šetreniu. E, japonská kríza nám ukázala, aká bezpečná môže byť atomová sila. E, príroda je silnejšia ako človek a stresové testy, ktoré boli nariadené minulý týždeň, tieto nám dávajú nádej keď si pomyslíme a pripomenieme si Černobyl z pred 25 rokov. Myslím si, že iné zdroje energie by mohli nahradiť atomové elektrárne. Ďakujem, hovorí pani predsednička, pán kolega je posledný. Dali sme v kečti aj 15 rečníkom a rečničkám, čo je primerané viac, žiaľ nemôžeme urobiť, ale pán Pecitis máte slovo ako posledný rečník. Ďakujem, pán pani predsedajúca. Je správne, že Európskej rade sa podarilo dozhodnúť sa na dôležitých otázkach a jedna z priorit by mohla byť aj otázka Európskeho semestra a jeho podstata. Myslím si, že priorita by mala byť nasmerovaná smerom k spolahlivým rozpočtom členských krajín a no, znovu nastolenie sociálnej vieryhodnosti a fiskálnej vieryhodnosti. Toto by bol možné potom eh, premietnúť do rýchlejšej obnovy. Dôležité je, aby, aby doplnkovo tu boli aj štrukturálne reformy, predovšetkým implementácia e, stratégie a priorít e, Európa 2020. Dôležitú úlohu by tu mala zohrávať komisia, ktorá by mala e, vykonávať zodpovedný dozor nad krokmi členských krajín a tiež dohľadať na to, ako prebiehajú národné programy konvergencie. Na, ďalej nás naplňa obavami to, aby Európska komisia, prístup rady riešili situáciu medzinárodných ratingových agentov. Ďakujeme. Týmto sme uzavrali časť KHDI a teraz odovzdávam slovo pánu predsedovi komisie, pánu Barosovi, aby prehovoril za komisiu. Ďakujem pekne, pani predsednička, dámy a páni poslanci. Čo sa týka hodnotenia poslednej Európskej rady, myslím, že to, čo som povedal, ja bolo dosť vyvážené. Bolo to rozumné. A myslím, že je správne uznať, že bol dosiahnutý výrazný pokrok v oblasti štruktúry. Ak si porovnáme to, čo máme teraz s tým, čo sme nemali v minulosti, tak to určite je výrazný pokrok. Napríklad vytvorenie stáleho stabilizačného mechanizmu a to ani nie je zakotvené v zmluve a parlament veľkou väčšinou podporoval e, zmenu zmluvy s cieľom vytvoriť nový nástroj, nástroj, ktorý teda v minulosti nebol. Buďme teda e, naozaj intelektuálne úprimní pri hodnotení a myslím, že bol dosiahnutý výrazný pokrok aj čo sa týka reakcie na krízu, aj čo sa týka poučení my sme skonštatovali, aké politiky alebo nástroje v minulosti chýbali, ale súbežne povedal som to jasne a zopakujem to, že, by to, že to asi nebude postačujúce. Jedna vec je mať štruktúru, ale potom druhá vec je uplatňovanie e, politik konkrétne a e, skutočným e, testom úspechu vlastne je až to, čo potom vlády alebo naše inštitúcie budú môcť robiť naozaj z vecného pohľadu. To je dôležité dôležitejšie ako nástroje. Ale ja myslím, že mm, naozaj, keď hovoríme o ambíciách, a to som povedal otvorene, že komisia chcela ísť ďalej. My sme povedali, že napríklad pre stály e, stabilizačný mechanizmus sme chceli viac pružnosti, ale e, konsenzus nebol dosiahnutý o takýchto e, väčších ambíciách, ale nebolo by správne zmietnúť zo stola všetko, čo sa nám podarilo. A preto chcem zdôrazniť e, naozaj tento dôležitý aspekt. Niektorí totiž to naznačovali, že by komisia mala prísť s ďalšími návrhmi. A všetko v podstate to, čo ste uvádzali, komisia už navrhla. Komisia 9. maja 2010, e, teda ja a komisár Ren, e, sme navrhli prišli s legislatívnym návrhom v záujme úplne komunitárneho postupu e, pre e, tento mechanizmus stabilizácie. Chceli sme napríklad spojiť úsilie pri spravovaní dlhov joint and several guarantees v angličtine. E, to zamietli členské krajiny. No vy možno nie, ale zásadné sú členské krajiny. Pán Verhofštát, vy to musíte vedieť. My sme predložili e, dokument na samite pre eurozónu, bolo to zamietnuté veľkou väčšinou členských krajín. E, taká je realita. E, potom konkrétna, konkrétna otázka jedno, jednomyselnosti alebo väčšiny ktorá by sa mala vyjadriť za takýto stabilizačný mechanizmus. Ja som to sám povedal e, pred e, tu e, pánom Van Rompujom a ostatnými špičkovými e, politikmi. E, chcel som kvalifikovanú väčšinu, ale bolo to zamietnuté. Dobre, môžeme sa k tomu vrácať znova a znova, ale treba to povedať jasne tu musíte vedieť, na koho sa máte obracať s vašimi požiadavkami. My sme e, už prišli s ambiciaznými návrhmi, aj čo sa týka e, záťažových testov. Európska centrálna banka e, spolu s komisiou navrhla takéto dôveryhodné, transparentné záťažové testy. A potom eurodlhopisy. Myslím, že už minimálne 30 rokov Európska komisia hovorí o eurodlhopisoch. To bolo zamietnuté niektorými našimi členskými krajinami. Ja sám som tu e, navrhol, aj som povedal, že to spravím e, v rámci finančného výhľadu. Možno, že by sme mohli mať teraz aspoň e, projektové bondy pre e, zaručenie investícií z nášho európskeho rozpočtu a potom uvidíme, e, kto e, bude súhlasiť s takýmto postupom záujmom, v záujme európskych investícií a možno, že e, by ste e, mohli vy e, prostredníctvom vašich politických strán podporiť takýto ambicioznejší postup v kontexte finančného výhľadu. Možno, že by sme konečne mohli pracovať v ušej spolupráci konečne, takže také sú európske ambície. A taktiež sociálna otázka. Komisia bojovala za to, aby v stratégii EU 2020 e, boli e, viac zohľadnené sociálne a vzdelávacie aspekty. Nebolo to jednoduché. Niektoré vlády hovorili, že na základe e, subsidiarity to nie je úlohou EÚ nejako priamo konať v oblasti sociálnej a vzdelávacej. Pokúsme sa teraz v rámci stratégie EU 2020 E, zahrnúť napríklad boj proti chudobe a sociálnej exklúzii. Pokúsme sa e, ďalej rozvinúť túto politiku aj e, podporiť investovanie do inovácií a vzdelávania. Ale dovolte, aby som vám tu povedal niečo, čo možno neviete. Európska komisia predložila pred istým časom, tuším pred dvoma rokmi, Navrhli sme e, potravinovú naliehavú pomoc pre e, niektoré e, časti Európy, pretože niektorí dokonca u nás v Európe e, nejedia do sitosti a e, spolu so Jozefom Dolom som tu navštívil potravinovú banku v departmente Baran. Je to pomoc pre chudobných aj viete, že dve vlády dali komisiu pred Európsky súdny dvor, pretože komisia vytvorila pomoc pre tých najchudobnejších v Európe. Nuž taká je situácia. Buďme jednoznační. Komisia je za ambicioznejšiu správu v Európe. Chceme e, spravodlivý rast, viac e, justičnej spravodlivosti, ale zároveň potrebujeme mať podporu Európskeho parlamentu a členských krajín. To e, treba zaistiť a myslím, že by bolo naozaj nesprávne obrátiť sa e, proti komisii, pretože my bojujeme za sociálnejšiu, spravodlivejšiu e, Európu a chceme oveľa serióznejšiu správu vecí verejných. Ale jednu vec musíme ešte taktiež povedať jasné. Myslím, že nie sme v službách Európy, keď hovoríme, že súčasný problém je problémom Európy. Ako keby e, nebola zodpovednosť aj na strane vlád, ktorí umožnili, aby tie dlhy e, boli neúnosné alebo e, umožnili, že e, niektoré ich banky zarábajú e, viac ako je HDP. Takže aj vlády sú zodpovedné a tá zodpovednosť je zásadná. Musíme preto nájsť teraz solidárne odpovede ale aj e, musíme zaistiť väčšiu zodpovednosť. Ja som pyšný na to, že komisia, ja sám som podporil návrh s cieľom znížiť úrokové sadzby, ktoré platí Grécko a to isté teraz spravíme aj e, pre Írsko. Myslíme si totiž to, že to je nielen správne, teda, že e, tie náklady nemajú byť e, prehnané vo vzťahu s gréckými alebo írskymi občanmi, ale ide o to aj zaručiť udržateľnosť dlhu. A v tomto duchu solidarity, zodpovednosti môžeme nájsť spoločné odpovede. A ja dúfam, že sa tým vyhneme aj tomu problému, ktorý ste tu e, niektorí vy uvádzali. Mňa to taktiež trápi, teda rozdelenie, si rozdelenie v Európe medzi e, severom a juhom, stredom a okrajmi. My chceme Európu solidarity a nechceme e, dvojrychlostnú Európu. Chceme Európu na to, aby sa nemohli uzna- rozpoznať všetci Európania a Európanky. Finančné transakcie. Viackrát som už povedal a zastával som túto daň z finančných tra- transakcií na pôde G20 v mene EÚ. Bolo to e, zamietnuté množstvom našich partnerov v G20. Ale otázka, ktorú teraz diskutujete, je nasledovná na európskej úrovni, či môžeme, mohli by sme, mali by sme e, zaviesť e, finančnú daň z finančných transakcií. Zo zásady sa proti tomu postavilo viacero e, členov nesúhlasili. A čo ja som povedal na poslednom samite, že Európska komisia že robí dopadovú štúdiu rôznych možností pre finančný sektor a že my predložíme čoskoro návrhy. Myslím si, že to bolo veľmi dôležité, že komisia prišla s takýmto oznámením, pretože minimálne tu máme záver Európskej rady, prislúbenie pozrieť, že sa pozrieme na tento návrh a predložíme návrh na finančné zdaňovanie pretože si myslím, že už len kvôli spravodlivosti je dôležité, aby e, finančný sektor e, aspoň e, určité typy správania vo finančnom sektore, ktoré viedli k tejto kríze, aby prispieval svojim dielom k riešeniu krízy. To je dôležité, pokiaľ ide o spravodlivosť a to je pozícia mňa, e, moja pozícia i väčšiny komisie. Prídeme tu s návrhmi v tejto veci. To isté e, sa týka CCTV. Sú tu hlasy proti, ale komisia predložila návrh, a budeme bojovať za tento návrh, pretože si, my, si myslíme, že CCCTB je dôležité pre komisiu, pre spoločný e, trh, jednotný trh. To je ten náš prístup. Takže, vážení poslanci, diskutujeme o nástrojoch a procesoch už po dlhý čas. A teraz je na čase, aby sme nástroje a e, procesy dali do služby e, občanom. Tieto sú dôležité sú však, e, majú slúžiť veci, nemôžu ju nahradiť. A výzvy, ktoré potrebujeme vyriešiť, takto je naša ekonomická obnova. A pravda je taká, že ak chceme investovať, potrebujeme dôveru a dôvera závisí od našej schopnosti modernizovať, inovovať, stať sa trvalo udržateľnejšími a konkurencieschopnejšími. Nezamieňajme si príčinu a dopad implementácia 2020 musí byť rýchla a rozhodná. Ak pôjdeme po našich cieľoch, budeme ich e, naplňať, tak bude Európa e, konkurencieschopná a trvalo udržateľná v zmysle solidarity, solidarity so všetkými členskými krajami vrátane e, Portugalska. A keďže tu bola otázka týkajúca sa Portugalska, kolega Martin Schulz. Viete, že ako predseda komisie nemôžem zasahovať do uh, vnútroštátnej portugalskej politiky. Ak jedného dňa už nebudete predsedom socialistov a budete mať, zastávať inú funkciu, tak e, e, verím, že tú funkciu budete vykonávať e, nezávisle a nebudete zasahovať do záležitosti vašej skupiny, ale zároveň vám musím povedať, že politická kríza v Portugalsku neulahčila túto záležitosť, pretože Portugalsko sa už nachádzalo v dosť zložitej e, situácii, ale my, európske inštitúcie, musíme rešpektovať národnú demokraciu a rozhodnutia Národného parlamentu. My dúfame, že Portugalsko e, bude schopné nájsť najlepšie riešenia, ale komisia je stále po boku Portugalska, pomôžeme im v tom, e, ale chceme pritom plne rešpektovať portugalské záväzky a taktiež niektoré záväzky, ktoré má Portugalsko vzťahu s európskymi partnermi. Myslím, že v tomto duchu aktívnej solidarity a zodpovednosti sa nám podarí zareagovať na krízu. Dnes eh, som eh, tu počul skôr pesimizmus v tých vyjadreniach. A eh, vy ste zvolení zástupcovia Európanov a vy možno, že odzrkadľujete ten prevládajúci pocit v Európe. Ale my môžeme byť znepokojení, ale napriek tomu myslím, že by sme mali mať o politickú odvahu a jasno e, zrakosť na to, aby sme ukázali, e, aký je náš európsky projekt, pretože e, pesimizmom e, neobnovíme dôveru v Európe. Komisia je pripravená e, pracovať ďalej s nadšením spolu s vami, spolu s Európskou radou a ostatnými európskymi inštitúciami v záujme silnejšej, udržateľnejšej, spravodlivejšej a konkurencieschopnejšej Európy. Ďakujem za vašu pozornosť. Thank you, thank you much, Ďakujeme vám, pán predseda komisie. Žiadne uh, modré kartičky teraz, uh, minimálne nie v, v túto hodinu. Kolegovia, prosím, uh, rozumiete všetci anglicky, vidíte na obrazovkách, že hlasovanie začína 12.10. Mohli by ste preto, prosím, ne, e, byť teraz ticho, nerozprávať sa nahlas, pretože si vypočujeme e, predsedu rady. Mal by mať tiež možnosť hovoriť a dostať e, plnú pozornosť snemovne. Máte slovo, nech sa páči, pán predseda, pán Rompuy. Prosím, počkajte ešte. Prosím, kolegovia, usaďte sa, prosím, všetky politické skupiny. Kolegovia soci- socialisti, EPP, poprosím všetkých, aby sa usadili. Diskusia len vonku poprosím a jediný, kto bude v tejto miestnosti hovoriť, je pán Van Rompuy. Nech sa páči, máte slovo. Prezident. Vážená pani predsednička, vážení kolegovia, kolegyne, je mi cťou moc hovoriť pred takto e, početnou snemovňou. Je to prvýkrát, odkedy som sa stal predsedom rady ale e, tuším, že ste neprišli iba kvôli mne do tejto e, zasadacej miestnosti. V prvom rade dovolte by som sa poďakovala za všetky vyjadrenia, či už e, pozitívne alebo negatívne. Ale zarazilo ma to o to viac, že na Európskej rade sme odsudení i na hlasnosť a pokúšame sa o to so všetkými vašimi kolegami zo všetkých eh, strán, či už ide o premiérov alebo prezidentov. Sú tam socialisti, kresťanskí demokrati, konzervatívci, liberáli, všetci patria do vašich politických rodín a vždy sa snažíme a aj sa nám to darí, teda eh, dopracovať sa k dohode eh, pred chvíľou tu odznelo, že asi som e, službou konajúcim idealistom, že som fabrikou na sny, ale nemyslím si, že je to moja úloha. E, ale o čo ja e, naozaj robím, pokiaľ je to možné, a môže to dosvedčiť aj predseda komisie, snažím sa konať tak, aby vo väčšine prípadov bolo možné dosiahnuť istú konvergenciu medzi návrhmi e, komisie a závermi rady. Uvediem príklad e, Task Force. Boli sme naozaj e, veľmi blízko, pretože návrh komisie bol základ a ten výsledok je kúsok len od tohto základu. No a my sa spoločne, spolu s parlamentom, pokúsime ešte vylepšiť e, tieto návrhy. Ja teda mám za úlohu hľadať konsenzus e, v komunitárnom význame slova. A myslím, že v niektorých kľúčových oblastiach sa mi to aj podarilo. E, Pakt Euro Plus ten malý dokument, ktorý e, bol východiskom pre našu diskusiu a e, ten výsledný dokument, no, viacerí z vás, e, ktorí sú aj z mojej politickej rodine povedali, že naša krajina sa taktiež musí pripojiť k tomuto paktu Euro+. Možno, že je to preto, že nie je až taký zlý tento pakt. Podarilo sa nám dosiahnuť kompromis medzi ambicioznými cieľmi ktoré majú zaručiť, aby hospodárstva boli konkurencieschopnosti a verejné financie udržateľné a teda, aby sa to dalo sklbiť s praktickou e, implementáciou. E, pán, pán Van Rompuy je prerušený predsedničkou, ktorá žiada o e, väčšie ticho. Ja budem možno, že uvádzať aj menovite kolegov, prosím, naľavo a v pozadí, prosím e, o ticho pani Schröd, posaďte sa na svoje miesto. Dobre, takže pán Van Rompuy, opäť hovoríte iba vy. Pani predsednička, ja si nerobím ilúzie, Pán predseda, ja sa vám to snažím uľahčiť, aby ste e, boli aj vypočutí. Ak si to neželáte, tak e, si to ušetrím v budúcnosti. Dobre, e, druhá pripomienka sa týka metodiky. Ocenilo veľa kritiky na Európu. Niekedy je to vecne opodstatnená kritika, ale nie je to možno, že v súlade so zmluvou. Napríklad všetky to, čo sa týka eh, energetického mixu, eh, národných právomocí a jadrovej otázky, eh, tu nič nezmôžem. Aj čo sa týka bezpečnosti a zabezpečenia jadrových elektrární. Z veľkej časti je to národná právomoc. Áno, sú aj európske právomoci No a my sa snažíme v záveroch rady dať čo najväčšiu váhu týmto európskym právomociam. Ja myslím, že sme doteraz eh, nezohrávali takú úlohu v otázke energetickej bezpečnosti ako po e, poslednej Európskej rade. Ale treba sa držať e, zmluvy. Nemáme minimálne platy v niektorých krajinách. To je opäť národná právomoc a tak hovorilo sa o nerovnosti, o prekernosti, o nespravodlivosti, ale vo väčšine prípadov ide o opatrenia, ktoré e, sú otázkou národnej právomoci. Ja ešte chcem dodať, že veľa opatrení, ktoré majú byť teraz prijaté v kontexte konkurencieschopnosti, schopnosti a verejných financií. To sú opatrenia, ktoré mali prijať národné vlády bez európskeho nátlaku dokonca. Európska úroveň vyvíja dodatočný eh, tlak, pretože minimálne 17 krajín má spoločnú menu, ktorú musíme obhajovať, ale vo väčšine krajín tie opatrenia, ktoré majú byť prijaté, e, majú byť prijaté e, naozaj na národnej úrovni vo vlastnom e, záujme budúcnosti tej ktorej krajiny a Európa predstavuje iba dodatočný tlak, takže nemali by tu byť nejaké nesprávne konania voči EÚ potom otázka e, správy hospodárskej správy, či je dostatočná. už budeme sa tomu venovať. Rada spolu s Európskym parlamentom na tom bude pracovať, bude sa snažiť zlepšiť hospodárskú správu a ako v iných prípadoch som si istý, že sa nám podarí dosiahnuť kompromis. Um, možno bude uh, guvernér Centrálnej banky jednej zo 17 krajín eurozóny, ktorý to bude vidieť kriticky, ale môžem vás e, ubezpečiť, že budú ďalší e, guvernéry a riaditeľi e, v susedských krajinách Holandska, ktorí majú úplne opačný názor. Ak chcete, môžem vám dať mená a môžem ich aj odcitovať, ale to je príliš jednoduchý spôsob práce. No a čo sa týka súčasnej krízy, vážení kolegovia, je tu otázka budúcnosti a sú rozhodnutia o dôležitých nástrojoch, ale je tu aj minulosť. A ja som vám to povedal. Minulosť musíme byť schopní e, zvládať e, aj s najlepšími nástrojmi, e, stabilita, hospodárska správa, zmeny zmluvy, pakt. Toto naozaj nerieši problémy krajín, ktoré majú ťažkosti. To sa to taktiež nestačí na vyriešenie problémov tých bank, ktoré sú pod veľkým tlakom. Takže je tu budúcnosť, ale aj minulosť a e, chýbajú isté politiky v členských krajinách a e, taktiež chýbali politiky na európskej úrovni. To treba povedať e, dostatočne kriticky. Ale to, čo e, spravíme, už sme prijali potrebné opatrenia, spravíme to, že táto kríza sa už nezopakuje v budúcnosti, ale musíme medzičasom e, zvládnuť e, stopy minulosti. Týka sa to niektorých krajín, ktoré poznáte, pre ktoré je už program napríklad Grécko a Írsko, ale sú aj ďalšie krajiny, e, v prípade ktorých musia byť prijaté opatrenia na to, aby sa zabranilo podobnej situácii boli e, veľké chyby spáchané v minulosti? No ja myslím, že bol podkopaný pakt stability a rastu pred 7-8 rokmi. Ak by sa to nebolo stalo, tak by sme mali oveľa účinnejšie nástroje a boli by sme sa vyhli kríze. Hospodársky rast, vážení kolegovia, od roku 2010 máme zhruba e, v priemere dvojpercentný hospodársky rast. E, to je priemer e, obdobia medzi rokmi 90. až 2008. Takže v priemere 2% v roku 2011 treba spraviť viac. No samozrejme, že áno. Pýtam sa, či verejné e, investície sú jediným nástrojom a tu odpovedám nie, vôbec nie. Vnútorný trh, jednotný trh, to je niečo mimoriadne dôležité, treba to e, prehlbiť. Sú tu návrhy komisie a ja myslím, že o pár týždňov budeme o tom ešte raz hovoriť na júnovej Európskej rade a myslím, že sa tomu vrátime ešte aj na jeseň. A ešte, ak dovolíte, k Líbii. Môžeme naozaj hovoriť veľmi kriticky, ale bez Európy by sme naozaj zažili prelevanie krvi v Líbii. Bez európskeho líderstva by eh, boli masakry. Niektorí z vás e, silne kritizovali EÚ, ale my sme konali včas. A bez Európy by sa nebolo nič spravilo ani na celosvetovej úrovni, ani na úrovni OSN. Ja e, myslím, že po kritike e, je potrebné povedať aj túto pravdu. Či sme e, spravili chyby v minulosti, či sme mali dobré politiky. Myslím, že nie, ale opravili sme to a myslím, že to treba uznať a priznať túto zásluhu EÚ. Ak dovolíte ešte úplne na záver e, v mojom materinskom jazyku. Ja som počul pána Epiho, bol sklamaný, ale ja som tiež sklamaný práve kvôli tej veľkej intelektuálnej nepravde. Ja som sklamaný a nebudem sa tomu viac venovať, ale tí, ktorí ma poznajú, vedia, že bol som vo funkcii a moja osobné, moje osobné presvedčenie bolo také, aké boli. A pán Edding, ja som veľmi sklamaný z toho, čo ste povedali. Mr. Schulz, you wanted to take the floor. Pán Schulz, chceli ste sa viac slova? Ďakujem, pán predseda. Pán predseda, dovolte mi na konci tejto rozpravy eh, dať osobné prehlásenie, ale dúfam, že nielen v mojom mene, ale v mene mnohých kolegov, ktorí celý, boli celý čas tu a sledovali túto rozpravu. Ja som e, sa malokedy počas mojej funkčného obdobia e, v parlamente také zle, e, cítil také zlé zaobchádzanie ako tej súhre medzi vami a pánom Barozom. Vy, pán e, predseda e, komisie, hovoríte o iniciatívach, ktoré máme e, robiť a že väčšina z nich, väčšina z nich, ktoré majú veľkú podporu tu v tomto parlamente, tieto stroskotujú preto, lebo nemajú podporu členských štátov. No už dám vám, dám vám radu, dajte ich ako legislatívny návrh na stôl a potom dostanete šancu. Ne, zabarikádujte sa uh, za radou. A vy, pán predseda Eurady, chcem povedať jedno, vy nám tu hovoríte, že my v ráde nachádzame kompromisy medzi socialistami, liberálmi a konzervatívnymi a sociálnymi demokratmi. V ráde predsa sedia ehm, premiéry a suverénne štáty. Tu sa snaží predseda rady zmeniť Lisabonskú zmluvu na jej opak, pretože výsledok Lisabonskej zmluvy je, že rada, rada e, šéfov štátov a vlád ide stále viac smerom k, tej, k tomu podkladu jednohlasnosti, pretože Lisa, a to je opačné, ako chcel Lisabon. Lisabon chcel viac, e, chce, chcel väčšinové hlasovania a vy e, nesprávne interpretujete Lisabonskú zmluvu. Preto je najvyšší čas, aby Európsky parlament zobral túto vec e, do svojich rúk a sám bránil hodnoty nášho spoločenstva. Začneme prosím hlasovať. To je koniec rozpravy. Ďakujem vám, ďakujem vám pán Šulc.